Good day, everyone. Good day. Welcome to this ordinary session of the Libre Committee. Dobré ráno. Začali by sme so schôdzou. Začali by sme tým, že schválime program našej schôdze. Vezmite prosím na vedomie, že schôdza nášho výboru dnes popoludní sa odložila na 7. novembra ak tomu nie sú námietky, tak je to schválené a ďalej oznámenia poprvé. Čo sa týka jazykového režimu, vzhľadom na r- veľkosť tejto sály a vzhľadom na počet e, tlmočnických kabín nebudeme mať dánčinu, finčinu, estončinu, malčinu ani chorvačinu. Ďakujeme vám za pochopenie. Navrhujem, aby e, sme požiadali o vašu podporu, čo sa týka schválenia odporúčaní koordinátorov a tieto sú nasledovné. Poprvé, ústna otázka na radu a komisiu, čo sa týka implementácie národných a rómskych stratégií. Koordinátori rozhodli, že predložia dve otázky tieto v tejto veci. Komisii a rade tieto otázky už boli distribuované všetkým poslancom. A ďalej po druhé otázka na zodpovedanie rade eh, k otázkam elektronickej spravodlivosti. Akčný plán na rok 2014 eh, až 18 koordinátori schválili spoločnú túto otázku v mene výboru Libe a Júri. E Konkrétne písomný postup sa uzavrie 11. oktobra s tým, že sa predpokladá, že na 2. oktobra plenárke prebehne rozprava. Ak tomuto nie sú námietky, tak je to tiež schválené. A ďalej, schválenie zápisnice našej poslednej schôdze. Ak nie sú žiadne námietky, tak eh, to považujeme za schválené. To je bod 4. Teraz eh, aktuálny stav prebiehajúcich medziinstitucionálnych rokovaní v súvislosti s legislatívnymi postupmi. Poprvé. prebehne tretí spoločný trialóg už nie. Teraz už nie je problém s dozvou. Zrejme to bol pre len mobilný telefón pána predsedu. Mali sme totiž v sluchadlách. echo. Dnes prebehne tretí trialóg li, Libe vo veci VFR financií. Čo sa týka rokovaní o VFR, tie prebiehajú aj vo veci spravodlivosti. E, sme si istí, že dnes popoludne sa nám podarí dosiahnuť výrazný pokrok vo veci delegovaných aktov. A to by znamenalo, že by sme mohli odblokovať e, financie, ktoré sa týkajú spravodlivosti. Potom čo prebehne tento dialog, budem informovať eh, predsedu Európskeho parlamentu, pána Šulca, o aktuálnom stave tých eh, častí VFR, ktoré sa týkajú spravodlivosti. Pani Makovej, ako spravodajkyňa, by nás mala teraz informovať o aktuálnom stave veci smernice o konfiškácii. Pani Makovej, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pán predseda keďže hlasovanie vo výbore LIBE mi dalo veľmi silný vyjednávací rokovací mandát. Začali sme pracovať litovským predsedníctvom a aj s komisiou veľmi intenzívne. Už prebehli štyri politické trialógy. Zhruba 10 odborných schôzí sa skutočnilo. Máme naplánované ďalšie kolo trialógu ešte tento mesiac. A problémy ktoré ešte stále nie sú vyriešené, sa týkajú tej najvýznamnejšej otázky asi za rozšírenej konfiškácie. A síce v mimoriadných okolnostiach e, nie po trestnom odsudení a taktiež e, konfiškácia za všetci tretej strany. Včera večer sme dlho rokovali z aj s komisiou o tom, že sa budeme ďalej rokovať o týchto troch článkoch. Čo sa týka ostatných e, vecí, tie sú už dohodnuté. Dúfame, že sa nám to podarí uzavrieť e, a dosiahnuť priateľný kompromis ešte pred koncom tohto roka, teda do konca litovského predsedníctva. Chcela by som sa poďakovať e, pani Borcelino a pani Alfano za ich podporu a spoluprácu a tiež ostatným tým spravodajcom. Hlavným problémom e, je stanovisko rady k niektorým tým veciam, ktoré som spomenula. Chce sa niekto vyjadriť, prosím? Chce sa nejaká ďalšia inštitúcia vyjadriť k tejto konkrétnej veci, k konfiškáciám? Ak nie, tak prejdeme k bodu 5. Ide o informácie predsedníctva Rady a komisie o prípadnej zmene sídla Európskej policajnej akadémie a o ďalšom legislatívnom postupe. taktiež môžem pripomenúť, že máme aktuálnu situáciu takúto. Agentúra, ktorá má na starosti sledovanie uplatňovania práva, ďalej školenie, ktorá má teraz sídlo vo Veľkej Británii v Ramhli. Po rokovaniach vlády Veľkej Británie, kde sa rozhodlo uzavrieť eh, toto sídlo do roku 2014 bez toho, aby si Pol dostal nejakú inú možnosť umiestnenia. V marci minulého roka preto komisia navrhla zlúčenie si polu Europolu, pričom tento návrh si e, vyžiadal dosť veľkú opozíciu zo strany politických skupín a členských štátov. E, ešte v priebehu litovského predsedníctva e, chceme využiť e, angažované niektorých členských štátov, aby sme predložili návrh, aby SIPOL zmenil toto sídlo. Sedem členských štátov sa do toho zapojilo konkrétne Fínsko Tampere, Grécko, Maďarsko Budapešť, ďalej Írsko Templemore, Taliansko Rím, Holandsko Hák a Španielsko Avila. Toto sú možní kandidáti. 8. oktobra rada k tomu zaujala predbežné stanovisko k tomuto dočasnému e, sídlu Sipalu a síce uprednostnil Maďarsko a Budapeš, ale keďže sídlo Sipalu je predmetom spolurozhodovania, právny text v súlade s článkom 4 rozhodnutia rady, ktoré bolo prijaté v roku 2005, zmena sídla by si mala vyžadovať e, zmenu právneho aktu podľa Lisabonskej zmluvy toto stanovuje postup spolurozhodovania, teda riadneho legislatívneho postupu. Európsky parlament teda v tomto má čo povedať. Rada nemôže e, prijať sama o sebe rozhodnutie. Európsky parlament e, o tom musí diskutovať a buď spochybní alebo odsúhlasí pozíciu e, rady. Teraz si vypočujeme litovské predsedníctvo aj Európsku komisiu o tom, aký je aktuálny stav e, rokovaní a potom dáme slovo poslancom, ktorí sa budú chcieť zapojiť do tejto diskusie. Navrhujem teda, aby sme najskôr dali slovo litovskému predsedníctvu. Nech sa páči. Máte slovo. Ďakujem, pán predseda vážení poslanci, vážení prítomní, je mi veľkou cťou informovať vás o téme, ktorá vám už bola priblížená. Nebudem opakovať, čo pán predseda už povedal o okolnostiach, dôsledku ktorých sme sa ocitli v tejto situácii a musíme hľadať nejaké vhodné riešenie. Len by som ešte jednu vec zdôraznila, ak dovolíte. Situáciu naozaj spôsobilo jednostranné rozhodnutie Veľkej Británie predať eh, sídlo v Brownskille a preto úlohou predsedníctva bolo zabezpečiť, aby SIPOL, ako agentúra, ktorá má na starosti vzdelávanie policajných zložiek EÚ, aby mohla fungovať v riadnom režime, aby bola zabezpečená kontinuita a riadny priebeh činnosti. Pán predseda, Veľmi správne ste podotkli, že Litva ako aktuálna predsednícka krajina oznámila otvorenie, respektíve, že prijala žiadosti o predbežné a dočasné sídlo Sipolu, keď sa táto agentúra stiahne z Brownskillu na neformálnom zasadnutí rady vo Vilniuse v júli. Členské štáty, keď predkladali svoje žiadosti, museli taktiež poskytnúť informáciu, čo sa týka navrhovaných priestorov, taktiež dostupnosti takéhoto sídla, taktiež režimu privilégií, imunity zamestnancov, ďalej existentnosť primeraných vzdelávacích zariadení pre ich deti a tak ďalej, ako aj informácie o dátume plnej disponibility týchto priestorov v spoločnom prístupe Európskeho parlamentu, Rady a komisie e, k európskym agentúram sa tieto požiadavky veľmi jasne stanovujú. V procese výberu bol zámerom predsedníctva a predovšetkým transparentnosť, taktiež využívanie predchádzajúcich skúseností a postupov v podobných eh, prípadoch. Tých bolo v minulosti už niekoľko. Minulý týždeň v Luxemburgu v priebehu Rady pre e, vnútro a spravodlivosť sa rozhodlo na úrovni ministrov tejto veci, ale ďalšie kroky, ktoré e, sa musia vykonať, si vyžadujú legislatívny akt, ktorý je nevyhnutný na túto formálnu zmenu sídla Sipolu. Keďže článok 4 Rozhodnutie o Sipole veľmi jasne hovorí, že sídlo Sipolu zatiaľ je v Brownsville vo Veľkej Británii. Máme dve mm, možnosti. Poprvé, ak komisia predloží návrh na nové sídlo Sipolu v najbližšej budúcnosti, tak ako bola vyzvaná na júnovom stretnutí rady pre spravodlivosť, kde ministri odmietli zlúčenie Europolu a Sipolu. A to je v súlade aj so stanoviskom výboru Libe. Zmena tohto sídla by mohla byť súčasťou takéhoto návrhu, ak sa schváli ešte do konca roka 2014, pardon, 2013. Na tomto mieste treba podotknúť, že nás tlačí aj politický cyklus, e, ktorý súvisí s koncom legislatívneho obdobia a blížiacim sa voľbami do Európskeho parlamentu. Preto musíme konať e, relatívne rýchlo. Ak komisie nepredloží takýto návrh, máme možnosť druhej alternatívy a síce bude sa to musieť urobiť na základe iniciatívy minimálne jednej štvrtiny členských štátov. Zatiaľ je v hre 7 členských štátov, ktoré v súlade s článkom 76 oceku B mluví o fungovaní EÚ Vzhľadom na e, časový tlak predsedníctvo sa rozhodlo e, začať e, prípravné kroky už teraz, tak aby sme umožnili prezentáciu a schválenie v postupe spolurozhodovania ešte do konca roku 2013 berú do úvahy aj voľby do Európskeho parlamentu, ako som už spomenul ktoré vlastne začnú už v apríli budúceho roka. Znamená to, že sa budeme snažiť o včasnú dohodu. Aj ak bude spoločný záujem, meniť to. Chceme v každom prípade, aby agentúra e, mohla fungovať bez prerušenia a aby neboli zamestnanci vystavení neistote. Čo sa týka ďalších krokov, tu je predsedníctvo ochotné spolupracovať s parlamentom, zabezpečiť potrebné legislatívne úpravy a to v stanovenom časovom rámci. Ďakujem. Hear from the commission now, Mr. Prive. Dáme teraz slovo komisii, nech sa páči. The discussion with the members in the floor. A potom dostanú priestor poslanci. E, ďakujem pekne, pán predseda. Komisia e, počas posledného týždňového zasadnutia Rady pre vnútra a spravodlivosť jasne povedala, že je nevyhnutné, aby ten návrh, ktorý sa týka sídla Europolu, bol predložený ako jediná, jediný podklad pre diskusiu. Na, tomto, na tej istej schôdzi sa ministri dohodli na budúcom dočasnom sídle CEPOLu, po tom, čo prebehol pomerne nezvyčajný proces a to je samozrejme dôsledku oznámenia Spojeného kráľovstva, že eh, nemôže v rámci budúcnosti eh, poskytovať sídlo CEPOLu. Chcel by som pripomenúť, že v rámci toho rozsahu nášho návrhu chceme komplexným spôsobom eh, riešiť otázku účinnosti policajnej spolupráce a školení toto sa v rámci Europolu deje e, sériou viacerých funkčných zlepšení, ktoré sa dotýkajú aj interakcie Europolu s aktivitami, ktoré doposiaľ vykonávali iné agentúry a CEPOL osobitne. V tomto kontexte s cieľom prijať čo najefektívnejšiu organizačnú štruktúru, tak aby to reflektovalo identifikované potreby. Náš návrh e, predpokladá zlúčenie Europolu a CEPOLu. Tento návrh bol diktovaný dosiahnutím istých úspor a synergií e, v súlade so zadefinovaným cieľom a v súlade s odporúčaniami, ktoré boli stanovené v tzv. spoločnom prístupe o decentralizovaných agentúrach, ktorý bol potvrdený na úrovni všetkých troch inštitúcií. Preto stanovisko, ktoré bolo prijaté radov a ktoré sa týkalo izolovania záležitosti dočasného sídla Cepolu, sa javí byť e, politicky a technicky pochybné. Každopádne komisia e, si je vedomá silného, silného odporu, ktorý bol vyjadrený na rovni rady ako aj na úrovni parlamentu, pokiaľ ide o zlučenie CEPOLu a Europolu. Napriek tomu sú tu isté e, hlasy podpory Eh, osobitne v rámci výboru pre rozpočtovú kontrolu v tomto parlamente. V kontexte týchto informácií komisia eh, konštatuje s uspokojením, že došlo ku konštruktívnemu postupu na úrovni rady ako aj parlamentu eh, vo viacerých aspektoch nášho návrhu pokiaľ ide o nový právny rámec. V rámci, tomto širšom, v rámci tohto širšieho kontextu reformy by sme sa mali pozrieť na osobitnú záležitosť, ktorá súvisí s Cepolom a s jeho sídlom bolo by prospešné, keby sme sa dopracovali k riešeniu, ktoré splní ciele racionalizácia a zlepšenia, ktoré som spomínal predtým. Ďakujem pekne, pán predseda. ako spravodajca pre záležitosti alebo pre návrh CEPOL Europol, pán Dier by, by sa chcel vyjadriť. Nech sa páči. Ďakujem. Ďakujem, pán predseda. Takže na úvod chcem uznať prácu predsedníctva rady a tá kritika, ktorú teraz vyjadrím, tak nie je namieraná proti predsedníctvu, ale proti rade. Odmietam, pán predseda, vysvetlenia, ktoré nám dnes predstavilo predsedníctvo rady. A čo sa týka aj obsahu, aj formy. A to v prvom rade preto, že ste to mohli predniesť už pred 8. nášmu výboru. Okrem toho, toto vysvetlenie je nepresné, pretože sú zaujaté v súvislosti teda, alebo v porovnaní s článkami zmluvy, ktoré sa nás týkajú a taktiež vaše vysvetlenie je opodstatnené. Taktiež odmietam ten postup, o ktorom hovorila komisia nebol e, riadne aplikovaný článok 76 o fungovaní Európskej zmluvy. Tento článok 76, aby bol správne uplatňovaný, začína, že pred tým 8. dňom e, je v podstate e, informovaný parlament a nie až po 8 dní. Potom máme článok 294, ktorý hovorí o rovnosti legislatívy, taktiež nebol správne aplikovaný. Viete, že Lisabon, to je nádherné hlavné mesto bratskej krajiny Portugalska, je aj niečím viac. Lisabon, to je zmluva, ktorá udeluje moc a, alebo právo moci parlamentu a rada o tom asi ešte nevie. Neviete teda, čo znamená Lisabonská zmluva, alebo sa to snažíte ignorovať. Takže odmietam tento postup. Vy niečo vyhlásite bez toho, že by e, ste počítali s parlamentom, s pánom predsedom nášho výboru, bez toho, aby ste informovali mňa, ktorý som spravodajcom. Všetko je to len čiastočne a veľmi obskúrne. A taktiež po tomto vyhlásení e, máme k dispozícii sedem návrhov ale parlament sa k ním už nevyjadril. Taktiež sa nevyjadril k Avile, k môjmu krásnemu mestu. Ani sa nevyjadril k Rímu, ani k Hágu. To je ďalšia rana pod pás snahám komisie. Ani k Tampere, ani k Budapešti, ani k Templemoru, ani k poslednému mestu. Vyjadrili sme sa a my sa vyjadriť musíme a musíme to všetko riadne spoznať, mať všetky informácie. Kandidáti predstavili svoje návrhy, ja som ich videl. A je hamba to, čo teraz poviem, ale je to jednoducho úbohé a viac už nepoviem. Nepoviem viac ani menej. Takže tá sláva prišla u 8. deň v Luxemburgu. Vy ste využili hlasovací mechanizmus, ktorý, ako práve povedala komisia, je naozaj pochybný. Je to naozaj zlý postup správneho aj z politického hľadiska, pretože toto je politická inštitúcia a to veľmi politická. A pokiaľ tento postup je zlý, tak samozrejme je tu nelegitímny výsledok. Okrem toho, z objektívneho hľadiska, ja mám vlastnú kandidatúru a teraz vy tu pre nás prídete, pred nás e, príde, predstúpite a už nám predstavíte niečo konkrétne a snažíte sa, aby to vyzeralo legálne. Ale nie, pán predseda, Drahí kolegovia, parlament chce transparentnosť, chce publicitu, chce účasť e, na spolustupe spolurozhodovania, tak ako to stanovuje Lisabonská zmluva. Taktiež sa chceme vyjadriť e, za dostatočnej informovanosti ku všetkým tým kauzám. No, a čo sa týka tej dočasnosti, tak to je len taký maskovací manéver. Nie. Po tom, čo sa vyjadrajú ostatní, vám poviem, prečo je to maskovací manéver. Nie je to vôbec urgentná záležitosť a preto tá dočasnosť nie je opodstatnená. Neskôr sa k tomu ešte vyjadrím viac, až budem hovoriť na záver. Takže, pán predseda, chcem zopakovať, že naozaj odmietam odmietam a ešte raz odmietam a vyžadujem, aby sa vykonala úloha, ktorú parlamentu udeluje Lisabonská zmluva. Ďakujem. Ďakujem pekne. Vidím pani Matie. Ďakujem pekne, pán predseda. Potom, čo som si vypočula slova komisie, E, čiže vidieť, že si tu niektorí zakrývajú oči pred tými faktami, je jasné, e, že rada je proti takémuto zlúčeniu. Prakticky všetky e, politické skupiny v rámci LIBE a chceme pripomenúť, že sme jediný výbor, ktorý má je v pozícii rozhodnúť, či si želáme alebo neželáme takéto zlúčenie Europolu a Cepolu. E, viaceré výbory poskytovali stanoviska, ale nemajú právomoc vyjadriť názor ohľadom toho, či má pri zlučeniu týchto dvoch agentúr alebo nie. E, takže zdajte sa myšlienky, že príde k zlučeniu týchto dvoch agentúr. E, chcela by som sa poďakovať litovskému predsedníctvu za to, že aspoň sa ujali takéto iniciatívy a že sa pokúsili nás dostať z tejto patovej situácie. Ako si spomeniete, Spojené kráľovstvo má v úmysle predať priestory v Brownsville. Takže Cepol už ostáva teda bez sídla. Musíme sa z toho nejakým spôsobom dostať, nakoľko komisia e, nedokáže predložiť iniciatívu, ktorá sa týka správy v tomto ohľade, tak e, musíme sa obrátiť e, na radu. Pán Demera sa vyjadril, že ten proces je pomerne pochybný ale musíme sa dostať na tú správnu cestu. Takisto budeme hovoriť o otázkach e, školení policajtov a e, bude teda vypočutie a ja by som navrhla, aby viacerým krajinám bola daná možnosť prísť na toto vypočutie a predostrieť nám svoje návrhy. Prečo by sme im nemali dať priestor 50 minút, keď budeme mať 27. novembra vypočutie, aby predstavili svoje návrhy E, môžeme si vypočuť Maďarsko, Španielsko, Grécko, ostatné krajiny zainteresované. zainteresované. A potom parlament a kolegovia tu na výbore Libe budú môcť rozhodnúť o sídle vo svetle tých pre a proti, ktoré budú prezentovať jednotlivé krajiny, ktoré budú kandidovať na sídlo. To by bolo veľmi elegantné riešenie podľa mňa. Neviem, či je to postup, e, ktorý zvažovala rada, ale tu na výbore e, by sme mali mať možnosť e, posúdiť tie jednotlivé návrhy na základe tých pozitív, ktoré prezentujú. Hovorili ste o tom, že do konca roku 2014 chcete nájsť nejaké riešenie, ale máte nejaký návrh legislatívneho rámca? Viete, že na, budúcu, na budúci rok v jari, na jar teda sa pozastaví tá naša práca, takže je nejaký návrh. E, my sme si tento podnet poznamenali. Chcem povedať, že o 12. dnes budeme mať e, schôdzu koordinátorov. A to bude vhodná e, chvíľa na to, aby sme sa zamysleli nad týmito myšlienkami. A koordinátori môžu formalizovať tento návrh, realizovať vypočutie pokiaľ ide o všetky tieto mesta, ktoré boli navrhnuté ako sídlo Cepolu. Pán Kirchhoff, môžem poprosiť? Ďakujem pekne, pán predseda. Niekoľko slov, ak môžem. Ako vieme, rozhodnutie e, Spojeného kráľovstva zavrieť priestory v Bramsile E, spôsobuje isté otázniky u viacerých kolegov. E, samozrejme, nebolo to len z dôvodu finančných e, obmedzení, prečo došlo k uzavretiu. Bolo nevyhnutné, aby došlo k zmene lokality pre poskytovanie funkcií CEPOLu. Ja by som chcel povedať, že aj ja som jedným z tých, ktorý nechce vidieť zlúčenie na akomkoľvek základe medzi Europolom a CEPOLom, pretože funkcie no, právom, funkcie oboch organizácií by boli veľmi rozdielne bez ohľadu na to, čo by e, rozhodla komisia, respektíve ktokoľvek o tom rozhodne, ktokoľvek rozhodne o budúcich funkciách CEPOLu. Ja by som určite vnímal e, poskytovanie funkcií CEPOLu separátne, pretože musíme byť veľmi opatrní pri stanovovaní e, právomoci pre CEPOL, kde národné úrady pre presadzovanie práva už majú e, dostatok priestoru a kde to robia, musíme sa ubezpečiť, že nedochá, nebude dochádzať k duplicite a nespôsobíme zmetok. Samozrejme, to treba rozhodnúť. Otázka miesta. E, Spojené kráľovstvo e, malo pôvodne sformulovaný názor o tom presunutí Cepolu. My sme boli za Holandsko ako miesto pre sídlo. Teraz sa tu ale črtá zaujímavá situácia, kde bola nominovaná konkrétna lokalita. A teraz eh, argumentujeme, že by sme mali v eh, rámci našich eh, právomocí spolurozhodovania prešetriť, analyzovať všetky tieto mestá, tieto lokality. Musím povedať, pán predseda, že napriek tomu, že viem, že Lisabon sa výrazne zmenil, ja si nespomínam, možno, že sa mýlim, že by kedykoľvek v histórii výboru bolo nejaké dotazovanie, pokiaľ ide o takéto sídlo pre takéto inštitúcie samozrejme e, v závislosti od politického tlaku, od toho vývoja, tak e, tá diskusia sa vedie a pokiaľ ide o sídla jednotlivých inštitúcií, nejde ani o to, že či sa nám javí jedna, tá či ona e, lokalita lietavejšia alebo jagavejšia ako iná. Snažili sme sa zabezpečiť spravodlivú distribúciu tých sídel po celej Európe. Ja sám by som nenamietal Budapešti ako sídlu a preto rozmýšľam, či skutočne Teraz proces formálneho šetrenia na úrovni tohto výboru e, s nejakým odporúčaním na konci je tým správnym postupom a či to bude akceptovateľné pre radu alebo pre komisiu, to je úplne iná záležitosť. Dúfam, že tým nestratíme príliš veľa času. Naozaj si myslím, že komisia musí veľmi jasne povedať, e, čo má na mysli pod týmto novým návrhom, pokiaľ ide o fungovanie CEPOLu, ako aj e, pokiaľ ide o ten postup pre lokalizáciu alebo pre lokalitu do budúcnosti. Ďakujem pekne, pán Kirkov. A teraz pani Gal, nech sa páči. E, ďakujem, pán predseda. Budem pokračovať e, v maďarčine. E, ez a a Belis igazságügyi bizottságunk ugye sokszor hangsúlyozta. Výbor Libe a parlament opakovane počiarkli, že sme proti zlúčeniu Europolu a Cepolu. my sme e, počiarkli skutočnosť, že my pripisujeme značnú hodnotu nezávislosti týchto dvoch agentúr. Ako my ochránime e, túto nezávislosť, e, z toho sa stáva medziinstitucionálna diskusia. Musíme nájsť nejaké spoločné menovatele medzi radou a medzi parlamentom je to veľmi zaujímavá situácia, pretože parlamentu nikdy nebolo umožnené rozhodnúť, rozhodovať o e, sídlach agentúr samostatne alebo zvažovať nejaké no, ekonomické ukazovatele pri príjmaní takýchto rozhodnutí. Čiže neviem, či nám prislúcha teraz kritizovať radu alebo kritizovať postup, ktorý od nepamäti fungoval takto. V tomto prípade sa rada vyjadrila jednomyselne a muselo, musela tak aj spraviť e, na základe alebo z titulu kvality e, maďarského návrhu. Teraz nie je e, na nás, aby sme kritizovali rozhodnutie rady na základe tých jednotlivých návrhov. Čiže nemyslím si, že by sme mali spochybniť toto konkrétne rozhodnutie. Som si pomerne istá, že rada pristúpila k tomuto rozhodnutiu, nakoľko sa domnievali úprimne, že maďarský návrh je tým najlepším návrhom. Teraz e, je na nás, aby sme riešili ten medziinstitucionálny problém a aby sme e, zabezpečili, že obe inštitúcie budú spokojné. Pán Tavareš, e, ďakujem pekne. E, vítam e, tie objasnenia, ktoré priniesla rada ako aj komisia a takisto to, čo doplnil pán Diaz Demera. Ja by som rád doplnil niektoré otázky z mojej strany ako tieňový spravodajca pre otázky možnej fúzie Europolu a Cepolu. A potom nakoniec by som rád doplnil pripomienku ako spravodajca, pokiaľ ide o právny štát a základné práva, dodržiavanie základných práv v Maďarsku a to budem musieť e, spomenúť, pretože na túto vec e, poukázali aj zástupcovia e, politicky maďarskej vlády. Otázka, ktorú ja predkladám, je, že či v skutku vo svetle tej správy o Europole, kde e, fúzia alebo zlúčenie e, Cepolu a Europolu bol e, prvotný návrh komisie, a tu si, spamät, e, tu si pamätám, že ja, ako aj moja skupina, sme vždy boli proti takémuto zlúčeniu Europolu a Cepolu, e, keby sa vlastne presunuli e, to, to sídlo alebo to ústredie Cepolu do Hágu, čiže my sme naozaj povolaní na to, aby sme spravili takýto návrh. Ak budeme potrebovať nejaké nové rozhodnutie komisie, pokiaľ ide o určenie miesta, kde e, bude CEPOL, respektíve Europol, kde bude zlučený CEPOL Europol, čo by to znamenalo z pohľadu fungovania na tomto výbore? Najprv by sme museli hlasovať o správe pána Demeru, potom by to muselo ísť na trialóg, na rozhodnutie, na radu, e, skôr ako by sme vyčerpali, ak teda v skutku e, sa rozhodneme zamietnúť zlúčenie medzi CEPOLom a Europolom, najskôr budeme musieť uzavrieť tento legislatívny postup, aby sme mohli potom iniciovať nový a potom bude nevyhnutné vypracovať novú správu. Chcel by som preto e, potvrdiť aj z pohľadu tých lehôd, čo podľa vás, pán predseda, môžeme spraviť e, s týmto postupom. Či naozaj môžeme sa zariadiť podľa lehoty stanovenej radou na koniec roku 2014 my e, prekračujeme ten čas, ktorý máme na toto stanovaný. Čaká nás ešte elektronické hlasovanie, takže keby som vás mohol poprosiť troška rýchlejšie e, prezentujte tie svoje názory. Ďakujem pekne. E, nie je problém, pán predseda, takže veľmi stručne k môjmu stanovisku ako spravodajca pre otázku základných práv v Maďarsku. Chcem, aby to zaznelo jednoznačne. Nie len, že nenamietam voči Budapešti ako sídlu Cepolu. Ja gratulujem e, Budapešti e, k rozhodnutiu rady za predpokladu samozrejme, že tie otázky parlamentu, ktoré sú prioritné a tie sú základné práva, práva e, právny štát a demokratické princípy, zásady, že tie budú riešené. Ja predpokladám, že parlament bude konať v súlade s vlastným stanoviskom formulovaným, hlavne ak máme mať právomoci spolurozhodovania v rámci tejto agendy, tohto spisu. A skutočnosť, že toto rozhodnutie je teraz predostrené, že to pomôže rýchlemu, neodkladnému riešeniu problémov v článku 2, ktoré parlament identifikoval v Maďarsku. Takže toľko z mojej strany. Ďakujem. Thank you very much. Ďakujem. Takže ako tenová spravodajkynia neexistujúceho spisu, to je spis CEPOL, by som chcela podať pár vecí. Som skutočne vďačná rade, že prišli s týmto neformálnym rozhodnutím. Nie je to formálne rozhodnutie, to musím povedať jasne. Myslím si, že komisia presne pozná stanovisko výboru LIBE ohľadom zlúčenia Europolu a CEPOLu. A taktiež sme čakali, kým komisia príde s návrhom, ale s iným. Samozrejme, CEPOL sa musí E, vysťahovať, ale musíme nájsť teda nové e, sídlo, ale samozrejme sa riešia aj otázka toho zlúčenia, takže je dobré, že rada na tom pracuje. Dúfam, že celý tento postup čoskoro, skoro, už akýmkoľvek spôsobom ukončíme. Do konca nášho mandátu to bude naozaj extrémne dôležité. Nechcem zachádzať do detajlov, argumentov proti zlúčeniu. Už sme to tu predkladali viackrát v rámci nášho výboru. Chcela by som povedať, že pokiaľ diskutujeme o rôznych aspektoch tohto kroku a o hľadaní nového sídla, tak musíme na jednej strane zvážiť, nakoľko môže toto nové sídlo zaistiť nezávislosť CEPOLu, ktorú považujeme za extrémne dôležitú. A na druhej strane v rámci Európskej inštitúcii padlo rozhodnutie, že pokiaľ budeme hľadať nové sídlo pre nejakú inštitúciu, tak prioritu majú nové členské štáty. A pokiaľ ja viem, v tejto situácii Maďarská Budapešť bola jediným návrhom, ktorý zastupoval nový členský štát. Takže tu hovorím za Maďarskom. Chcem sa ešte vyjadriť k určitým obavám, ktoré boli vyjadrené v súvislosti s dodržiavaním ľudských práv a s demokratickým výkonom maďarskej vlády. Dúfam, že v tej dobe, až sa bude sťahovať skutočne sídlo Sepolu, už bude v Maďarsku nová vláda. V prvej polovici budúceho roka sú voľby a sme si istí, že budúca vláda bude oveľa lepšie vykonávať pravidlá právneho štátu, dodržiavať ľudské práva, takže toto nie je žiadny argument. Čo sa týka tej politickej diskusii, tak áno, je dôležité to nepredkladať na politické úrovni, ale čo sa stalo v maďarskom parlamente v posledných dňoch, maďarský parlament a Fides to obrátili v, v politickú diskusiu taktiež e, nazvali opozíciu SMP vrátane mňa zradcami, pokiaľ nepresadíme Budapešť ako budúce sídlo. Takže nepúšťajme sa prosím do takýchto politických diskusí a potom Budapešť možno bude mať šancu na to, aby sa stala novým sídlom. Ďakujem, takže už sme v časovom skoze. Vidím, že pán Dias de Mera sa chce vyjadriť, ale rýchlo, pretože potom musíme hlasovať. Ďakujem, pán predseda na také zamyslenie. Ten bežný legislatívny postup, ktorý, ktorým sa riadilo hlasovanie na rade, sa mal podrobiť právnemu kritériu kvalifikovanej väčšiny. Preto si myslím, že naozaj veľmi diskutovateľný ten použitý mechanizmus postupného vylúčovania. Najprv bolo vylúčené Írsko, Grécko, v ďalšom kole Španielsko a Taliansko, ale ešte predtým Fínsko stiahlo svoju kandidatúru, aby verejne podporilo Holandsko. Takže tento postup je pri najmenšom pochybný. No a teraz sa zdvorilo vyjadrím tomu, čo povedali kolegovia. Áno, súhlasím s tým, čo hovorí Veronik, pretože to je naozaj rozumné a taktiež udeluje parlamentu dostatočný protagonizmus v tejto oblasti. Máme tu dátum 27. novembra, do ktorého môžeme teda sa pozrieť na tej kandidatúry. No a k tomu, čo povedal kolega Timothy Kirchhoff, tak e, s vami tiež súhlasím. Nechcem zlučovanie. Odmietam to zlučovanie. Ja som predstavil 122 pozmenujúcich návrhov k legislatívnemu návrhu komisie. Takže myslím si, že sa uberáme rovnakým smerom, sme rovnakom člne. A samozrejme je treba preštudovať všetky tie sídla, ako hovorí Veronik, ale nesúhlasím s tým rozdelením. Tá myšlienka rozdelenia ide proti myšlienke ideálnosti a excelencie, excelentnosti. Preto to nebudeme rozdielovať, pretože by sme mohli podporiť to najlepšie sídlo. Alebo by sme mohli potopiť to najlepšie sídlo. K tomu, čo povedala kolegyňa Kinga Gall, ja ťa rešpektujem, Kinga, ale ja naďalej žiadam vykonanie, splnenie úlohy parlamentu od A až do Z. Myslím, že tá prvá časť toho, čo povedal pán Tavares ako tenový spravodajca, tak to skutočne musíme eh, si zapísať No a ešte sa chcem vyjadriť k tomu, čo podala kolegyňa Kinga Gönc. Kinga, ja tu mám určitý dokument, je, tam, je to v podstate rozdelenie agentúr po všetkých e, členských štátoch a Maďarsko už má svoje agentúry. Nechcem sa tu oháňať týmto dokumentom, ale ešte chcem podať na záver, pán predseda, nie je pravda to, čo hovoríte o urgentnosti. To je skutočne zlý argument a nie je pravdivý. pretože tu máme e, určité body, ktoré sú rozdelené medzi CEPOL a medzi e, britskú políciu. A vy ste hovorili o marci 2014, ale sa, im bolo povedané, že sa tam môžu zdržať až do roku 2015. To je rozumné. Takže pokiaľ to sídlo nemôžu predať, tak by ho mohli postúpiť parlamentu. Takže nie je pravda, že by to bol marec 2014. Okrem toho komisárka Malströmová napísala do Británie, opýtala sa ich, aby presne požiadala, aby presne povedali, dokedy je disponibilné to sídlo. Takže myslím si, že toto všetko veľmi zle začalo a mali by sme pokračovať tak, že parlamentu bude priznaná a splnená úloha, ktorú mu udeluje Lisabonská zmluva. Ďakujem. Takže mali sme tu návrh e, Veronik Matie za EPP, koordinátorky ohľadom špeciálneho vypočutia, ohľadom e, všetkých, e, všetkých sídiel. 27. november bol navrhovaný ako možný dátum. O tom ešte budeme diskutovať, ale teraz máme ďalší bod programu 10.30 máme naplánované hlasovania. Ešte tu máme jeden bod, je to správa alebo spis o riadení návratu spolupráca s tretimi krajinami účinné vykonávanie dôhod a praktická realizácia smernice o návrate pána Papa Nikolaua. Je to bod 6 nášho programu, takže teraz prebehne výmena názorov. Spravodajca pán Papa Nikolau sa k tomu vyjadrí potom predstavíme lahotu na pozmenujúce návrhy a zvyšok. Takže pán Papa Nikolau. Ďakujem za slovo. Takže máme tu iniciatívnu správu pre náš výbor po diskusii medzi politickými skupinami. Názov tejto správy riadenie návratu, spolupráca s tretimi krajinami, účinné vykonávanie dohod a praktická realizácia smernice o návrate. Je to v podstate kompromis medzi politickými skupinami a keď sme prišli s týmto návrhom, teda prišlo to zo skupiny EPP, tak sme chceli riešiť nedostatky našej návratovej politiky a taktiež e, nedostatok komplexného plánu európskej úrovni. A chcel by som to vysvetliť. Máme spoločný európsky azylový systém, Taktiež máme spoločný európsky prístup, čo sa týka riadenia správania hraníc a príslušného systému. A náš názor na to, aby toto všetko účin- bolo účinné, tak to musí byť súčasťou komplexnej migračnej politiky. A taktiež sa to musí zakladať na kvalitatívnych a kvantitatívnych ukazovateľoch. A od začiatku som to hovoril jasne. Keď hovoríme o navracaní ľudí, tak nehovoríme o žiadateľoch o azyl, ktorí budú v nebezpečenstve, až sa vrátia do svojej krajiny pôvodu. O tom som hovoril od začiatku. Hovoríme len, že potrebujeme komplexnú migračnú stratégiu a návratová politika je kľúčovým faktorom v tomto rámci. Takže tu hovoríme o hospodárskych migrantov, ktorí potom, čo vyčerpali všetky e, legálne prostriedky, ktoré im poskytuje náš systém na európskej národnej úrovni, takže potom, čo im bolo zamietnuté, môžu sa zdržať v EÚ, pretože ne, nemajú na to právo, tak sa musia vrátiť do svojej krajiny pôvodu. My budeme rešpektovať základné práva, a samozrejme je to komplikovaná záležitosť. Potrebujeme tu viacúrovňový prístup. Ja som bol od začiatku pozitívny v súvislosti s názvom e, správy. Teda dôležitá je tá časť e, názvu, tá smernica o návrate, je to dôležité a dúfam, že dospieme k spoločným záverom. A taktiež chápem, že obvykle máme politické rozdiely v rámci tejto diskusie. Napriek tomu verím, že musíme ukončiť tento komplexný plán v rámci našej návratovej politiky. Musíme prísť novými nápadmi a prispieť do medziinstitucionálnej diskusie, ktorá prebieha, pretože momentálne máme len takú veľmi rozdrobenú politiku, priamo na mieste, ale v našom susedstve, predovšetkým na juhu a na juhovýchode sú problémy a nemáme dostatočné údaje, aby sme vyvíjali e, možné stratégie. Takže pokiaľ sa pozriete na oznámenie komisie z roku 2011 ohľadom readmisnej dohody, tak jedno, jedným z hlavných bodov tej správy bolo, že máme nedostatok údajov a informácií. Takže táto správa prichádza naozaj v kľúčový moment na konci nášho parlamentného mandátu a taktiež na konci 5-ročného mandátu komisie, na konci štokholského programu a pred prijatím viacročného rámca ohľadom bezpečnosti a slobody. Takže Taktiež komisia o chvíľu predstaví vyhodnotenie návratovej smernice. Bude sa hlasovať a ja verím, že naozaj to bude zásadný bod. Taktiež nehoda minulý týždeň v Grécku, kedy e, 700 migrantov bolo zachránených na mori, potom máme tragické udalosti na Lampedúze. Máme naozaj obrovský prítok, alebo pri naozaj obrovské číslo počet migrantov, ktorí prichádzajú do EÚ. Takže chcel by som povedať len pár poznámok, potom sa budú vyjadrovať aj tieňoví správodajcovia, ktorým ďakujem dopredu, aj všetkým kolegom zo všetkých politických skupín. Samozrejme sme otvorení diskusii, novým nápadom v priebehu ďalších týždňov. Takže na úvod. E, princíp nenavracania musí byť vždy rešpektovaný. Neexistujú pochybnosti o tom, že základné práva musia byť, e, sú pre nás extrémne dôležité. Všetky členské štáty musia rešpektovať svoje medzinárodné záväzky aj pri e, uplatňovaní bilaterálnych dohôd. Ďalej, tu máme všetky európske a bilaterálne e, dohody. Parlament žiada dnes o príslušné údaje, ktoré musíme dostať dispozície. Je to naozaj pre nás kľúčové. Rád by som by sa komisia k tomu vyjadrila. Ďalej tu máme bilaterálne dohody. Sú tam údaje takmer neexistujúce. Ale až tie údaje budeme mať dispozícii, tak budeme môcť lepšie vyhodnotiť, čo funguje a čo nefunguje. Ale Vyzerá to tak, že v mnohých prípadoch bilaterálne dohody nie sú riadne uplatňované. A toto isté platí niekedy aj v prípade európskych dohod s tretími krajinami. Najlepším príkladom si myslím, že tu bude dohoda s Pakistánom, alebo dohoda medzi Európou a Pakistánom. Takže taktiež komisia Prosím, poskytnite nám údaje a spätnú väzbu hľadom uplatňovania Európskej readmisnej dohody. To si myslím, že je veľmi dôležité. Neviem, ako presne vyzerá situácia v súvislosti s číslami, no, s presnými číslami, ale je dôležité vedieť, ako presne budeme postupovať. Po tretie, európska zahraničná politika musí byť lepšie E, zasadzovaná v oblasti návratovej politiky, musíme mať presný program, musí prebiehať lepšia spolupráca medzi ESVČ a generálnym rediteľstvom domáce záležitosti. Taktiež máme stanovisko, alebo žiadame, máme stanovisko výboru DV k tejto správe. Je dôležité o tom diskutovať nielen s komisárkou Malström, ale aj s Catherine Ashton a pravdepodobne s pánom Van Rompoyom v budúcnosti. Ďalej, mali by sme sa snažiť vždy e, uprednostňovať dobrovoľný odchod a taktiež e, identifikovať e, najlepšie overené praktiky, napriek tomu, že nemáme pre rok 2013 špecifický fond, teraz sa tam zlučujú fondy, ale je to veľmi dôležité aj pre členské štáty. Musíme uznať, že sú tam určité problémy, ale čo sa týka dobrovoľných návratov, tak to je naozaj kľúčový bod naš, našej návratovej politiky musíme riešiť príčiny, musíme podporiť spoluprácu s tretími krajinami, musíme sa pozrieť na celú tú mozaiku, musíme riešiť príčiny nelegálnej imigrácie. Musíme riešiť problémy v krajinách pôvodu a najmä v krajinách tranzitu. Musíme posilniť opatrenia proti pašerákom ktorí prichádzajú do EÚ a taktiež ESVČ by mala bojovať proti pašovaniu, toto by malo byť prioritou, pričom by mala požiadať e, o preventívne opatrenia v krajinách pôvodu a to konkrétnymi opatreniami a bilaterálnymi programami. Tieto kroky nezačínajú, nekončia vstupom do EÚ. Musí to byť neustále prebiehajúci proces. Európska únia ponúka peniaze týmto krajinám, aby zlepšovali svoju infraštruktúru a ekonomiku. Aj toto bude veľmi dôležité, aby sa k tomu vyjadrila aj výbor DEVE. A tieto krajiny musia sa snažiť plniť svoje záväzky. Aby som to teda uzavrela, dalo by sa povedať, a napokon aj v nás výbore sme o tom hovorili, Nechceme vrácať nikoho, nepáči sa nám to, chceme radšej nájsť taký spôsob, eh, ako by mohli všetci ostať v EÚ, tak aby eh, sa nemuseli hľadať žiadne lepšie pravidlá, aby sme mali efektívnejšiu politiku presťahovalectva. Ak je tomu tak, eh, nemusíme zaujímať žiadny európsky azylový prístup a nepotrebujeme vlastne nič. Nikto nenavrhuje uplatňovať také pravidlá, ktoré povedú k porušovaniu základných práv, ale nikto nesme tvrdiť, že by sme nemali vracať eh, nezákonného presťahovalca, ktorý využil všetky právne eh, nástroje a iba zneužíva systém. Ak dochádza k takémuto zneužívaniu v konkrétnych eh, prípadoch, v konkrétnych členských štátoch, treba proti tomu niečo robiť. Tretia krajina, ktorá dostáva rozvojovú pomoc, musí plniť svoje záväzky. Nikto predsa nehovorí, že všetko je ideálne, ale rozhodne je čo zlepšovať. Napríklad aj Turecko. Turecko je krajinou, ktorá dostáva finančnú pomoc, pričom eh, veľké počty ľudí prechádzajú cez jeho územie. Ako môžeme prepustiť tisíce nezákonných presťahovalcov prejdú celým územím tejto krajiny. A Turecko sa len prizerá tomuto dianiu, tomuto konaniu pašerákov bez toho, aby zakročilo. Nemali by sme e, zakročiť, nemali by sme e, zaviesť nejaké sankcie v takýchto flagrantných prípadoch. Niektorí tvrdia, že nemôžeme mať dobrovoľný e, systém medzi ženskými štátmi. Ja s týmto nesúhlasím a už som viackrát povedal, že je na čase to zaviesť. Teda eh, tieto pristahovalci eh, sa zaseknú v prvej krajine kontaktu bez toho, aby mali nejakú nádej eh, na pomoc, pretože nebude možné pomôcť všetkým z nich. Nemôžem preto len takto zaplaviť prvú krajinu vstupu. Nebudeme mať žiadne páky na to, aby sme im pomohli. Šengenské pravidlá im nebudú umožňovať voľný pohyb do iných krajín. A ak situáciu ponecháme takto dlhodobo, predstavte si len výsledky, ktoré to vyvolá a problémy, ktoré to spôsobí týmto krajinám. A tak či tak už tieto krajiny majú čo robiť, e, aby riešili svoje problémy. Ja teraz z politického hľadiska chápam niektoré e, argumenty kolegov, ktoré e, prednesú. V legislatíve je mnoho medzier, mnoho neefektívnosti. Musíme európskejší a efektívnejší prístup v tejto správe. Musíme spojiť naše sily Ide o body, na ktorých sa všetci zhodneme. Tá posledná vec, ktorú chceme, je, aby sa nič nezmenilo. Táto správa sa snaží prispieť k riešeniu problémom a napraveniu medzier, ktoré to panujú. Musíme teda zlepšiť celú situáciu. Dúfam, že sa nám podarí nájsť spoločného menovateľa. Teším sa na vyjadrenie všetkých dňových spravodajcov a dúfam, že sa nám bude dobre spolupracovať Budeme vám k dispozícii dnes a v najbližších týždňoch, aby sme našli nejaké spoločné východiska a našej ďalšej spolupráce. Ďakujem. E, ďakujem. E, vidím, že viacerí poslanci sa hlasia o slovo. Dáme im slovo. Prosím vás však, Snažte sa byť stručný, pretože o 10.30 máme naplánované hlasovanie. Taktiež ešte musí dostať slovo komisie predsedníctvo. O 10.30 musíme presne hlasovať. Máme už časový skos, prosím, preto obmeste to na dve minúty, pani Gium. Eh, ďakujem pekne. Budem sa snažiť byť stručná keď sa hovorí o tejto smernici o navracaní. E, ocitáme sa v čase, keď je to veľmi akutné a naliehavé vzhľadom na aktuálnu situáciu. Ale chcela by som sa vyjadriť najmä k samotnému názvu tejto správy. Hovoríme o spolupráci s tretimi krajinami, s účinným vykonávaním dohôd a praktickej realizácii smernice o návrate. Toto všetko sú veľmi široké pojmy budeme musieť trošku popracovať na tom, aby sme lepšie zadefinovali a viac obmedzili prístup, ktorý tu chceme zaujať, aby sme naozaj riešili to, čo tu ide. To je teda ďalšia dimenzia, najmä vzhľadom na to, že mm, to bude mať dopad aj e, na finančné aspekty. Teraz e, sa tu hovorí o fonde na prisťahovalcov. E, pán Papa Nikolo veľmi dobre vie, o čom hovorím. Nesmieme teda zabúdať na to, že prístup Európskeho parlamentu mal jasnú podporu a taktiež sa prepísala priorita dobrovoľným návratom týchto presťahovalcov a taktiež sledovanie akýchkoľvek nútených návratov. A toto bol teda náš prístup v minulosti a nesmieme zabúdať, že aj finančné argumenty sú v tomto veľmi pádne. Čo sa týka dohôd o navracanie spolupráce s tretimi krajinami, tu by som chcela spomenúť niekoľko vecí, ktoré podľa mňa s tým súvisia. Poprvé, musíme naďalej odsudzovať nezrovnalosti v účinnom vykonávaní týchto dohôd nevracanie niektoré e, členské štáty ešte uprednostňujú bilaterálne dohody, ktoré uzavreli predtým, ako sa uzavreli e, readmisné dohody v mene EÚ. Myslím, že by sme nemali odsudzovať e, takýto netransparentný postup, v ktorom e, sa readmisné dohody uplatňujú v EÚ. Veľmi ťažko e, sa získava prístup k údajom, k informáciám, práve preto, že údajov vlastne nie je dostatok. Nemáme vlastne presný prehľad o tom, ako tieto dohody vôbec fungujú, ako sa uplatňujú. Musíme taktiež poukazovať na problémy v súvislosti s ľudskými právami v súčasnosti je veľmi ťažké posúdiť dopad e, takýchto dohôd, e, či už ide o bilaterálne alebo komunitárne dohody. Vidíme, že sa spomínajú e, rôzne argumenty, že je ťažké posúdiť, ktorá strana vlastne prevažuje. A napokon to vedie k tomu, že sa spúšťajú readmisné postupy. No a v neposlednom rade musíme sa sústrediť na tento systém e, cukru a byča. Podľa mňa by toto bolo efektívne. Čo sa týka celkovo spolupráce s tretimi krajinami, podľa mňa je nevyhnutné, aby táto politika spolupráce medzi EU a tretimi krajinami sa vykonávala na veľmi jasnom a vyváženom základe nemali by byť zavádzané žiadne doplnkové podmienky k tejto spolupráci. Nemali by sme rozhodne používať žiadne hrozby že sa nebude s nimi spolupracovať ďalej. Čo sa týka implementácie tejto smernice o návrate, komisia mala do polovice decembra zverni, zverejniť e, svoju prvú správu o implementácii tejto smernice. Pravdepodobne nebudeme mať žiadne informácie, až kým sa táto správa nezverejní aj keď pozmeňovacie návrhy musíme predložiť vo výbore LIBE. E, bolo by zaujímavé, keby sa k tomu komisia mohla vyjadriť, keby nám mohla naznačiť, e, aké hodnotenie pravdepodobne zaujme Pomohlo by nám to dosť v našej práci. Niektoré ustanovenia sa musia sledovať veľmi pozorne, napríklad čo sa týka zadržiavania. Často sa totiž ukazuje, že metódy zadržiavania e, nie sú to úplne poslednou možnosťou. Často sú e, tu aj alternatívy, ktoré by sa mohli využiť a nevyužívajú sa. Nad týmto všetkým sa musíme zamyslieť aj nad finančnými dopadmi. Ďakujem. E, pán Romero López. Prosím, dve minúty. Ďakujem. Prepašte, ale je to trochu to vykompenzovať, pretože iní hovorili dlhšie. Áno, práve preto to hovorím, aby ste hovorili kratšie. Dobre, budeme musieť hlasovať. Vieme. Takže Samozrejme, ale je treba mať vyváženosť medzi jednotlivými politickými skupinami, aby jedna nehovorila 15 minút a iná len dve alebo štyri, pretože to nie je vyvážené. Obvykle spravodaj sa dostane viac času než ostatní rečníci. Takže prosím, pomôžte nám v časovom manažmente, aby som vám nemusel vziať mikrofón. Ďakujem, pán predseda. Je, povedzme, veľmi urgentná táto iniciatívna správa, pretože táto smernica o návrate sa svojho času nazývala smernicou hamby. A skutočne my nie sme proti tým imigrantom, ktorí prídu nelegálnym spôsobom. Nie sme proti tomu, aby boli navracaní domov. Keď mi tomu tak nebolo, ale problém je ten, že môžu byť viac než 6 e, mesiacov v zadržiavacích centrách bez toho, aby sa dodržiavali ich zásadné práva. Prechádzajú nás veľmi ťažkými, ťažkými situáciami. A smernica o návrate toto povolujú, aby to bolo až 6 mesiacov. Dokonca ich tam stražia policajné zložky. A aby, medzinár, aby mimovládna organizácia mohla jednať, tak musí mať vždy povolenie tej konkrétnej krajiny. My sme navštívili mnohé takéto centra, kam mimovládne organizácie nemôžu. Sú to v podstate e, policajné zariadenia, kde sú umiestnení. No ale Smernica o navrate hovorí, že nemáme príslušné nástroje na to, aby sa mohli rešpektovať tieto základné práva. Napríklad v Nemecku to môže trvať 3 dní, než sa to všetko zariadí, v Španielsku to 25 dní, no a v Grécku to môže byť 6 mesiacov, ale toto predsa nie je možné. Musíme nájsť nejaký mechanizmus, ktorý by zaručil rešpektovanie základných práv. Ale komisárka Malstrom nám nikdy nedala k dispozícii príslušné údaje, ako povedala kogňa Sylvie Guillaume. Máme len Nemáme žiadne údaje, máme len tisíce občanov iných krajín, ktorí práve teraz sa nachádzajú vo veľmi nepríjemnej situácii. Polutovania hodnej situácii. Takže je dobré, že máme túto iniciatívnu správu, ale musíme sa rozhodnúť tak, aby sme zmenili súčasnú situáciu, kde v podstate sme takými otrokármi. Nie sme nechováme sa ako občania civilizovanej Európy, ale chováme sa ako k otrokom tým, k tým, ktorí e, prišli na naše územie, pretože v niektorých prípadoch sú niekde zavretí, nerešpektujú sa ich základné práva. Pani Veržia? Euh, Ďakujem pekne, pán predseda. Prepačte, že sa tak ako vždy sťažujem, ale vždy dávate e, najskôr slovo teňovým spravodajcom. A sú to predsa rečníci v mene politických skupín. Dosť ma prekvapuje metóda, ktorú tu využívate. E, chcem sa poďakovať spravodajcovi. Myslím, že by bolo vhodné, keby počúval, čo mu teraz hovoríme. Pán Papa Nikolau. Chcem upozorniť, že tu e, diskutujeme o vašej správe. Chcem sa poďakovať pánovi Papa Nikolau za jeho úvod. Nezhodneme sa úplne na všetkom, ale v tomto výbore sme zvyknutí spolupracovať e, aj inde, takže si myslím, že sa môžeme pokúsiť spolupracovať aj v tomto prípade. Aspoň v niektorých bodoch. Nepochopila som celkom, prečo EPP oznámila e, k tomuto spravodlacej iniciatívy bez toho, aby počkala na to, kým komisia zverejní svoje hodnotenie implementácie tejto smernice. Teda súhlasím s pani Guillaume, že budeme musieť e, sa nejako zasúľadiť tak, aby sme získali čo najviac informácií od komisie ešte vopred. Komisia prislúbila vypracovať túto správu do konca roka. E, teda zrejme už má veľkú väčšinu informácií zhromaždených. Vieme, aká je situácia v tejto oblasti. Vieme, že sú rôzne e, veľké rozdiely medzi členskými štátmi Dokonca aj ten minimálny pokrok, ktorý sa podarilo dosiahnuť, sa nepodarilo dosiahnuť vo všetkých členských štátoch. Na toto sa teda musíme zamerať. E, v tomto smere je naozaj e, minimálny pokrok a musíme sa postarať o to, aby ten minimálny pokrok e, bol naozaj zaručený aspoň aj do budúcna. Vidíme, že OSN sa taktiež začína venovať tejto otázke. Máme správu, ktorú vypracoval mimoriadny spravodajca OSN pre ľudské práva a vďaka tomu máme dobrý prehľad e, o dopade tejto smernice. Myslím, že táto správa OSN je niečo, čo by sme sa mali zobrať k srdcu. Najmä tú skutočnosť, že uväzňovanie a zadržiavanie ľudí nikdy nie je jediným riešením pre pristahovalcov, ktorí majú štatúte neregulárnosti. Najmä e, vidíme, že ľudia sú čoraz väčšej miere uväzňovaní a v niektorých členských štátoch sa uväzňujú zraniteľné osoby, e, ženy a deti, e, vrátane maloletých bez prievodu toto vidíme, že sa deje v niektorých členských štátoch. Myslím, že a zvorazňujeme neustále ľudské práva, preto toto treba konkrétne riešiť. Sú tu aj ďalšie body, na ktoré sa budeme musieť zamerať. Uvidíme, e, čo presne zvorazňujem posunujúci návrhu, ale ešte jednu vec by som chcela zvorazniť a síce vyplynulo to aj z práce s OSN a mimovládok. Žiaľ, Európska únia a najmä niektoré členské štáty uprednostňujú princípy bezpečnosti v tejto problematike oproti ostatným. Zdá sa, že e, ministerstva vnútra sa zaoberajú touto otázkou prevažne a vieme, že ak nebudeme schopní zaujať e, globálny prístup e, k tejto veci, tak sa nikam nedostaneme ďalej. Isté, že čerešničkou na tejto celej torte je, že je na čase hovoriť o konkrétnych číslach a nesmieme e, stále opakovať už, že Európu zaplavujú nezákonní pristahovalci. E, myslím, že e, trendy sa zmenili iba minimálne. Za posledných 20 rokov došlo k navýšeniu iba zhruba o 2 až 3 v celej EÚ, pričom v Grécku je to zhruba 30 Ak by sme pristupovali k pohybu osôb, rovnako ako pohybu tovarom, tak by sme e, to nevnímali takto emocionálne. Európska únia musí byť ochotná obhajovať svoje hodnoty. Pán Jakolino, hovoríme tu o téme, ktorá je vysoko aktuálna. Ako všetci veľmi dobre vieme, pán Papa Nikolau veľmi podrobne popísal celú situáciu. Musíme jasne rozlišovať medzi integrovaným riadením presťahovaleckých tokov a skutočnými presťahovalcami a utečencami, eh, pre ktorých platia eh, spoločné pravidlá. Európsky parlament nedávno eh, toto schválil. Toto musíme odlišovať od ekonomických presťahovalcov. Títo prichádzajú do Európy bez nejakého skutočného dôvodu a oprávnenia. a musíme k ním e, pristupovať e, odlišne. Isté, že potrebujeme lepšiu vnútornú koordináciu medzi členskými štátmi. Musí to začať na úrovni ESVČ spoločne s komisiou. Musíme e, uzatvárať dohody o spolupráci s tretimi krajinami. V tejto chvíli, keď čelíme takýmto tragickým situáciám v Stredomorí, musíme zabezpečiť lepšie možnosti prístupu k týmto um, utečencom, ktorí prichádzajú do EÚ. Musíme bojovať proti pašeráckým organizáciám, proti prevádzačom. E, sú s tým spojené obrovské sumy peňazí. Potrebujeme lepšie implementovať e, a prerozdielovať naše zdroje. Čo sa týka repatriácie, e, to je samozrejme veľmi užitočné Georgio Papa Nikolau to chcel obsahnuť vo svojej správe. Uvidíme, aký to bude mať dopad eh, na komisiu a uvidíme, že rada sa tiež skoro zobudí v tejto veci. Musíme všetci eh, pracovať spoločne, musíme bojovať proti týmto prevádzačom a pašerakom. Eh, ďakujeme pekne. Pani Flotre, ja si myslím, že tak, aby sme konali čo najúžitočnejšie, mali by sme využiť všetky tie nástroje, ktoré sú v dispozícii, ktoré nám dáva smernica o návrate. A mali by sme zohľadniť predovšetkým základný princíp a síce ehm, úcta k jednotlivcovi, Isté, že môžeme predkladať návrhy k e, úprave legislatívy, môžeme odporúčať, že niektoré ustanovenia, ktoré chcú chrániť jednotlivcov, e, sa musia implementovať e, v plnej miere. Tie nástroje, ktoré sú k dispozícii, zahrňajú aj finančné aspekty, ďalej dohody o readmisii. A myslím si, že tie readmisné dohody na úrovni spoločenstva by si zaslúžili našu pozornosť. V roku 2011 e, som e, našla veľmi e, kritické hodnotenie z pera komisie o týchto readmisných dohodách, a pričom je tam celá rada veľmi relevantných odporúčaní, ale žiaľ sa s tým nič ďalej nerobilo. Založilo sa to na policu a nič sa s tým nerobilo. Teda musíme si uvedomiť, že už komisia vyhodnotila isté veci a máme z čoho vychádzať, ak by sme chceli. Toto musíme využiť, e, aby sme e, opäť zopakovali odporúčania z minulosti a možno pridali aj nejaké ďalšie odporúčania do budúcna, ako zlepšiť implementáciu týchto dohod. E, musíme pozastaviť alebo odvolať niektoré z týchto dohôd e, v tých prípadoch, kde dochádza k pretrvávajúcemu porušovaniu ľudských práv. Musíme taktiež vyzvať členské štáty, aby spolupracovali s mimovládkami, s medzinárodnými organizáciami v spoločných readmisných výboroch, e, ktoré pôsobia na rôznych e, fórach, ktoré sa majú starať o vhodnú implementáciu tejto smernice. Taktiež musíme mať dostatočné monitorovacie schopnosti. A tu nadvezujem opäť nasledovanie dodržiavania ľudských práv najmä čo sa týka tých kaskádnych dohôd, ktoré sa tu spomenuli. Komisia má konkrétne podrobnosti eh, k niektorým dohodám, napríklad čo sa týka Pakistanu, bolo by veľmi užitočné, keby sme sa k ním dostali k týmto informáciám ďalej. Čo sa týka Frontexu, vo svojom mandáte Frontex poskytuje eh, podporu členským štátom v týchto procesoch eh, navracania. Buď je to priama praktická podpora alebo iné formy podpory. Musíme e, presne monitorovať činnosť tejto agentúry v tomto smere. Umožnili sme e, vytvorenie spoločného poradného výboru a taktiež e, poradcov pre ľudské práva. Toto sú teda subjekty, ktoré majú priamo pomáhať činnosti Frontexu a taktiež e, agentúry pre ľudské práva sa musia snažiť o to, aby jednotlivci, ktoré, ktorí sa musia e, vrátiť do krajiny pôvodu, aby ich práva boli dodržané. Čo sa týka samotnej smernice o e, návrate a čo sa týka tých zadržiavacích centier, myslím, že viacerí z nás navštívili tieto centrá na hraniciach EÚ a dospeli sme k záveru, že sú situácie, ktoré sú úplne absurdné v týchto zadržiavacích centrách Ľudia tam často žijú v podmienkach, ktoré poškodzujú ich zdravie kvôli hygienickým podmienkám. E, často sa títo ľudia musia e, vrátiť do svojej krajiny pôvodu bez toho, aby mali prístup k liekom, nemajú prístup k bezplatnej právnej pomoci. A e, tieto štruktúry sa využívajú ako úplne posledné riešenie bez toho, aby sa vôbec zvážili možné alternatívy postupu. Taktiež je tu otázka, ktorá sa týka zadržiavania maloletých. E, vieme, že aj maloletí sú v týchto zadržiavacích centrách a taktiež e, prístup mimovládok do týchto centier je obmedzený. Čo sa týka e, informácií komisie v tejto veci, budeme od nej žiadať a budeme to využívať v našej ďalšej práci. Teda v našom hodnotení sa musíme sústrediť na tieto fakty a na toto hodnotenie. Predseda prerušuje rečníčku. Myslím teda, že týmto by sme získali štruktúru našej ďalšej práce. Myslím, že teraz bolo vhodné naozaj vypočuť si komisiu, čo povie k tejto veci. Volám sa pani Flotre a je dôležité vedieť, čo sa takto ku koncu funkčného obdobia deje. Je vous en prie, deux minutes chacun parce que... 5 minút vám to trvalo. Opakovane som vás upozorňoval, že to musíte, že to máte zvládnuť za dve minúty, eh, lebo meškáme. Musíme to všetko absolvovať. Eh. Ale z pravidla dávame priestor aj tieňovým spravodajcom a ľuďom v mene skupiny. Takto tá rozpráva jednoducho prebieha. Pán Klajs. teraz, keď EÚ si osvojila túto oblasť azylu a migračnej politiky, tak týka sa to aj politiky návratov. A tam práve spočíva ten, to jadro problému. Minulé leto, keď viacero kolegov išlo na misiu do Španielska, aby sledovali fungovanie Frontexu v prostredí Španielska a pozerali sa na to, ako funguje pobrežná hliadka a ako fungujú policajné zložky, tak nám bolo povedané, že v prípade, že by 10 ľudí e, nelegálne vstúpilo cez, e, teda do Španielska, e, cez Stredozemné more, tak len jednému z týchto desiatich bude pridelený e, štatút azylanta, jeden bude navrátený a ostatní skončia ako nelegálni migranti. Čiže taká je situácia. Ak 80% ľudí, ktorí takto vstupuje nelegálne do Európy a nikdy, sa, nikdy nie sú deportovaní, tak potom je tu výrazný problém v rámci našej politiky a ten musíme riešiť. Ja vidím, že akýkoľvek e, problém e, realizovať návraty je predmetom sabotáže zo strany dvoch strán. Poprvé, vo vnútri, interne v Európskej únii je tu opozícia zo strany e, lavicových, teda z lavicových strán a lavicových vlád, ktorí neustále prichádzajú s výhovorkami, prečo nevracať ľudí do ich krajín pôvodu. A po druhé, je tu príliš nízka miera spolupráce s nie sú tu nejaké aktívne, respektíve sú tu aktívne pokusy sabotovať akékoľvek úsilia, ktoré smerujú k navráteniu a akceptovaniu ľudí späť do krajín pôvodu. Myslím si, že musíme si osvojiť nejaký systém sankcií. Máme e, dohodu o návratoch a tie tretie krajiny, ak e, nekonajú v súlade s so povinnosťami, ktoré majú stanovené, tak musia čeliť e, pokutám a sankciám. Čiže musia existovať nejaké spôsoby vynúcovania. Môžeme sa po, môžeme využiť rozvojové politiky, politiku susedstva a tak ďalej. Ak zistíme, že tretia krajina nesplňa svoje povinnosti e, v rámci existujúcich dohôd o readmisii, readmisných dohôd, a EÚ nie je, e, ak nie je EÚ schopná zabezpečiť e, vhodné fungovanie takýchto dohôd, tak sa budeme musieť vrátiť k bilaterálnym dohodám, ktoré existujú a sú uzavreté medzi viacerými krajami EÚ a tretími krajinami. Teraz komisia a rada Ehm, aby sme sa obratili späť k tej, tomu pôvodu, ehm, tomu aj spravodajcovi. Máte právo na vystúpenie, len poprosím veľmi stručne, komisia, ak si želáte. Ďakujem, pán predseda. Áno, v skutku komisia bude predkladať pravdepodobne 17. decembra ehm, prvú správu o uplatňovaní smernice o návratoch vo všeobecnosti, ako môžeme konštatovať v tejto predbežnej fáze, je, že táto správa o uplatňovaní vyznie pozitívne, e, pričom bude konštatovať, že v praxi táto, toto nariadenie o e, návrate prispelo k ochrane e, práv migrantov a takisto ich základných práv, pokiaľ ide o všetky aspekty, ktoré pokrýva. Osobitnejšie budeme analyzovať v tejto správe väčšinu tých e, záležitostí, ktoré spomenuli e, ctení poslanci, poslankyne v ich vystúpeniach. Čiže budeme hovoriť o otázkach e, väz, väzby alebo teda záchytu, o nejakých alternatívach, monitorovanie núteného návratu, potom návrh dobrovoľného návratu, potom monitorovanie operácií Frontexu, efektívnosť, kriminalizácia nezákonne sa zdržiavajúcich migrantov, a všetky tieto veci budeme riešiť a takisto budeme prichádzať s odporúčaniami politik. E, v rámci tohto kontextu sme troška zmetení, keď zistujeme, že pravdepodobne tá plánovaná správa bude robiť paralelne tie isté veci, alebo bude sa snažiť zodpovedať na tieto isté otázky. A to je tá hlavná naša obava. Podľa nás by bolo lepšie počkať si na možnosť pre nás odprezentovať e, tú našu správu o uplatňovaní a potom mať diskusiu, ktorá bude vychádzať z e, skutočných dôkazov. A teraz dám priestor Eh, pánovi Buzakiovičovi, eh, pokiaľ ide o readmisiu. Eh, nechcete vystúpiť rada? Nie, nie. Takže dám priestor spravodajcovi, aby to veľmi rýchle uzavrel. Ďakujem pekne, veľmi stručne, pán predseda. Chcem sa poďakovať komisii za tie prvé pripomienky, ktoré sme obdržali a takisto chcem odpovedať pani Veržia. Ten pôvodný prístup a tá myšlienka, ktorá sa skrývala za touto správou e, bolo pozrieť sa na to a e, položiť si otázku, či máme totálny prístup, či máme komplexný prístup k tejto záležitosti. Jeden z aspektov e, riadenia návratu je uplatňovanie a vyhodnotenie smernice o návrate. A potom sú tu ešte návrhy iných skupín, ktoré sa týkajú zahrnutia a spracovania tejto smernice o návrate tohto, tejto smernice o návrate. Preto sme to mali predostrené. Našim cieľom nie je robiť nejakú paralelnú duplicitnú prácu e, s komisiou a nakoniec e, dospieť nejakému zmetočnému výsledku. To nie je našim cieľom. My sa snažíme položiť si otázku, či máme komplexný prístup, či sú readmisné dohody, ktoré sú platné, ktoré sú implementované a ktoré sú správne dodržiavané pýtame sa, či máme všetky nástroje, ktoré sú potrebné na to, aby sme mohli konštatovať, že riadenie návratu je na európskej úrovni efektívne. Podľa mňa riadenie návratu, táto otázka nie je riadená efektívne a preto táto snemovňa, tento parlament e, musí si sformulovať pozitívny e, názor a osobitný prístup. Chcem poďakovať všetkým kolegom tieňovým za tú spätnú väzbu E, ako to vidím, je veľmi dôležité stanoviť priority, aby sme e, spoločne sa vedeli posadiť a dokázali sme sformulovať strategický prístup, aby sme mali plán, ktorý e, dokážeme naplniť a že budeme sa vedieť dohodnúť na tých základných veciach a že budeme potom zdôrazňovať tie konkrétne položky. Samozrejme, takisto sú tam tie jednotlivé nástroje, ktoré budeme potrebovať ďalej. V takýchto prípadoch otázka porušovania ľudských práv, Eh, ale to sa netýka len ľudských práv, sú tu pašeráci, je tu eh, zneužívanie tých postupov azylových, čiže je tu veľa, celá škála tých problémov. Ešte raz sa chcem poďakovať všetkým a v nadchádzajúcich eh, týždňoch nás čaká určite veľa práce a pokúsime sa, pán predseda, čo najskôr sa dostať do situácie, kedy budeme môcť to predložiť a tu návrh správy. Ďakujem pekne. Teraz po tom, čo sme si vypočuli e, tieto záverečné pripomienky spravodajcu, uzavrieme diskusiu tým, že oznámim, že e, predstavenie návrhu správy je naplánované na 27. novembra. Lehota na predkladanie pozmeňujúcich návrhov je 5. decembra a hlasovanie e, na výbore LIBE 22. január. Dobre, súhlasíme. Prejdeme teda k hlasovaniu. Čakajú nás konkrétne tri hlasovania. Troška meškáme. Nie je príliš komplikované, ale sú to tri veci. Áno? Faktická poznámka? Je to tak? Áno, ďakujem pekne, eh, vraví pán Zilstra. naozaj som nedostal hlasovacie zoznamy v tomto prípade. Vôbec som nedostal vraj Snažil som sa za posledné hodiny e, ísť nejakým spôsobom sa kým dostať, ale ako zvyčajne nič sa neudialo. E, zaslal som aj list tejto veci, vo veci hlasovacích zoznamov. A istotne by sme mali oddialiť to hlasovanie v prípade, že e, poslanci nedostanú hlasovacie zoznamy, ak teda nemajú k dispozícii E, môj hlas je dôležitý, aj napriek tomu, že si to možno zvyšok nemyslí, zvyšok poslancov. Včera mi slúbili, respektíve minulý týždeň dokonca mi slúbili, že dostanem hlasovací zoznam e, do pondelka rána, že sa tak stane. To, tento prísľub zaznel, ale ako zvyčajne e, tie sluby v Bruseli padajú na neurodnú pôdu. Chcem, aby sa to bralo vážne, každopádne. No prepašte, ale ja chápem to tak, že je to bežný postup, že takto to funguje bežne a žiadne stiažnosti sa nám nedostali do pozornosti. Každý jeden poslanec výboru LIBE zvyčajne obdrží vopred eh, hlasovací zoznam aspoň 24 hodín vopred predstihu. Včera tak bolo, bolo to rozdané všetkým poslancom. Žiadne eh, stiažnosti nedošli a vidím, že pokývajú teda súhlasne všetci ostatní, dostali to e, na čas, čiže my to berieme na vedomie, ale to každopádne je bežný postup, žiadne sťažnosti. My postupujeme bežným spôsobom. E, pán predseda, e, mám predsa len sťažnosť. Pravidelne, pokiaľ ide o túto tému, a nie som prekvapený, keď dostávam hlasovacie zoznamy 30 minút pred samotnou schôdzou, ale žiadny hlasovací zoznam. Prepačte, to je naozaj dosť zlé. E, všetci ostatní poslanci dostali hlasovacie zoznamy, nie je problém. Dobre, my to berieme na vedomie, berieme na vedomie vašu situáciu, ale e, prejdeme teraz k hlasovaniu a ideme tak aj spraviť. Dobre, poďme na to. Prvá vec, budeme hlasovať e, o ďalšom postupe v delegovaní legislatívnych právomocí a kontrole členskými štátmi, pokiaľ ide o vykonávanie vykonávacích právomocí, správa pani Flašikovej Beňovej začneme hlasovať. Pozmeňujúci návrh 4, kto je za? Proti. Zdržali sa. Zamietnuté. Pozmeňujúci návrh 5. Za. Proti. Zdržali sa. Prijaté. Teraz je tu technická oprava, korekcia, to bol pozmeňujúci návrh? Nie. Budeme o tom hlasovať, o, to, o tejto technickej oprave, technickej korekcii? Zjavne áno. Čiže k odseku 1 sa viaže táto technická oprava, máte to v hlasovacom zozname. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto, takže prijaté. Teraz pozmenujúci návrh 6. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. 7. Za proti, zdržali sa, zamietnutí. 8 za, proti, zdržali sa, to je prijaté. Zamietnuté. O, dobre, vravíte zamietnuté, skontrolujme si to. Dobre, vy to preveríme. Otváram hlasovanie. Nie, nemáte kartičky. Dobre, takže ja budem sledovať, ako hlasujete, to zohľadním. E, otváram hlasovanie ešte raz. Teraz koniec hlasovania. 24, 18 e, je to schválené, 24 za. E, Pozmenujúci návrh 9 za. Proti, zdržali sa. Prijatý 10 za. Proti, zdržali sa. Zamietnutý 11 za kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutý. E, pozmeňujúci návrh 1. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh 2. Tak, ešte jeden tam je. E, je dvojka. Kto je za? Proti. Zdržali sa. Prijatý. Teraz trojka. Za. Proti. Zdržali sa. Prijatý. A teraz budeme hlasovať o e, upravenom texte. Teraz otváram hlasovanie. To je za. Koniec hlasovania. E, dobre, 38 za, 4 proti, 0 sa zdržalo. Ďakujeme pekne, pani Flašková Beňová, gratulujeme. Ďakujeme. Teraz e, návrh odporúčania. Rozhodnutie, e, protokol proti nezákonnej výrobe a obchodovaniu so strelnými zbraniami. Spravodajkyňou je pani Veronik Matie. Je tam návrh odporúčania, neboli predložené žiadne pozmenujúce návrhy, takže budeme hlasovať o tom záverečnom konečnom texte. Otváram hlasovanie. Čiže budeme hlasovať elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 40 za, 1 sa zdržal, 1 proti. Ďakujem pekne. Gratulujem pani Matie. Hotovo. Tretie hlasovanie správa kolegu Filipa Klejsa. Zmena a doplnenie prílohy rozhodnutia, pokiaľ ide o zoznam tretich štátov a organizácií, s ktorými Europol uzavrie dohody. Budeme hlasovať o pozmeňujúcich návrhoch. Kompromis 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa. Prijatý. Pozmeňujúci návrh A stiahnutý, stiahnutý, stiahnutý. Odpada, odpada. Dobre, takže záverečné hlasovanie text, o texte. E, otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. dvaja za, nikto sa nezdržal, nikto nebol proti. Takže ďakujeme a gratulujeme pán Klejs. Ideme ďalej. Po hlasovaní prechádzame na bod číslo 10. Ide o zjednodušený režim kontroly osôb na vonkajších hraniciach, jednostranné uznávanie Chorvátskom a Cyprom, isté ekvivalentné dokumenty, národné víza za účelom tranzitu cez územie za účelom, teda alebo zamýšľaného pobytu na ich území, ktoré trvanie počas akéhokoľvek obdobia 180 dní neprekročí 90 dní. Spravodajkyňou je pani Tania Fadžon. E, nie je tu, takže pán Moraes vystúpi v jej mene. A potom e, si vypočujeme poslankyne poslancov, komisiu, predsedníctvo, ale najskôr pán Moraes e, v mene Tani Fajon. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. Pani Fajon tu dnes s nami byť nemôže ale rada by poďakovala komisii za... Alebo komisia, chcete hovoriť ešte predo mnou? Nie. Komisia, chcete... Áno, vidím, aký je postup, takže najprv si vypočujeme komisiu, až potom pána Morejša za spravodajkyňu pani Fajon a potom ste nimi spravodajcovia a zvyšok poslancov. Takže komisia, môžete hovoriť. Ďakujem za slovo, pán predseda. Som rád, že ste už prečítali ten komplexný dlhý názov toho spisu, ktorý vám tu dnes predstavím. Najprv vám vysvetlím všeobecný kontext, v ktorom sa pohybuje tento návrh komisie, ten kontext, ktorý by mal byť analýzovaný. A potom by som vás rád upozornil predovšetkým na tri alebo štyri špecifické záležitosti. Začnem tým všeobecným kontextom. Predovšetkým chcem pripomenúť, že pokiaľ nový členský štát vstúpi do EÚ, tak sa nestane okamžite automaticky súčasťou šengenskej oblasti bez vnútorných hraníc. Väčšinu času je tam určité obdobie, ktoré uplynie teda medzi tým datumom vstupu a potom zrušením kontrol na hraniciach medzi týmto novým členským štátom a zvyš EU. Prístupová dohoda umožňuje dvojfázový implementačný postup šengenského AKI v prípade nových členských štátov. Sú tohto AKI, ktoré musia byť e, implementované už v deň vstupu a potom iná časť aký sa začne uplatňovať až v ten deň, kedy ten príslušný členský štát vstúpi do šengenskej oblasti. V oblasti vízovej politiky je obmedzený počet nástrojov šengenského aký, ktoré spadajú do prvej kategórie, ktoré musia byť uplatňované od dňa prístupu. A tu vás upozorňujem predovšetkým na nariadenie P39 z roku 2001, ktorý máte taktiež e, pred sebou. Takže nový členský štát musí uplatňovať vízové požiadavky e, voči všetkým krajinám, ktoré figurujú na negatívnom vízovom zozname a to už od dňa vstupu do EÚ. Druhá časť e, vízovej politiky sa neuplatňuje od dňa vstupu, napríklad vízový kódex. Nový členský štát nie je okamžite prepojený so systémom VIS, ale toto sa taktiež týka ustanovení šengenského e, aký ohľadom vzájomného uznávania víz. Takže Chorvátsko v podstate musí uplatňovať vízové požiadavky voči krajinám, ktoré vyžadujú víza v súlade s nariadením 539 z roku 2001. Ale čo sa týka vzájomného uznávania, tak to ešte sa neuplatňuje. To znamená, že v našom prípade Chorvátsko by malo žiadať o národné vízum dokonca, aj pokiaľ to, tá osoba, ktorá sa chystá do Chorvátska, je držiteľom viacnásobného víza, ktoré bolo vydané jedným z šengenských štátov. Toto samozrejme vedie k veľkému administratívnemu zaťaženiu, ktoré nie je opodstatnené pravdepodobne, pretože ľudia, ktorí získali šengenské vízum alebo majú povolenie k pobytu v niektorom zo šengenských štátov, pravdepodobne nebudú predstavovať problémy e, v zmysle nelegálnej imigrácie pre e, členský štát Chorvátsko. Z tohto dôvodu, aby sme zabránili e, tejto zbytočnej byrokracii, už v minulosti, v prípade prístupu roku 2004-2007, Únia prijala nástroje, ktoré novým členským štátom umožnili jednostranne uznávať šengenské víza a šengenské povolenia pobytu v, príbe, v, v súvislosti s krátkodobým pobytom alebo tranzitom cez chorvátske alebo územie alebo územie iných členských štátov. Takže Chorvátsku chceme ponúknuť takúto možnosť takisto uznávať jednostranne šengenské vízum a šengenské povolenie k pobytu a ako komisia začne, budeme vychádzať z tej myšlienky, že teda pre radu, pre členské štáty a pre parlament toto nebude predstavovať nejaký principiálny problém. Jednoducho tu len opakujeme cvičenie, ktoré už sme robili dvakrát v minulosti. Takže to je všeobecný kontext. Ďalej pár špecifických záležitostí. Poprvé, je tu zmena v porovnaní s tými dvomi predchádzajúcimi rozhodnutiami. Tie rozhodnutia umožnili jednostranné uznávanie šengenských povolení pobytu a šengenských víz len v prípade tranzitu cez územie nového členského štátu. Pokiaľ príslušník tretej krajiny chcel napríklad stráviť dovolenku v tom novom členskom štáte, tak v tom prípade toto jednostranné uznávanie sa neuplatňovalo, pretože sme boli toho názoru, že v tom prípade nový členský štát je hlavným cieľom tej cesty a taktiež by si mal teda svracať vlastnú žiadosť o vízum. Vízový kódex odstránil tranzitné vízum a teraz máme len jeden typ šengenského víza, ktoré je využívané buď na tranzit alebo na krátkodobý pobyt. No a podľa tejto logiky návrh, ktorý máme na stole, by Chorvátsko taktiež umožnil jednostranne uznávať šengenské víza a šengenské povolenia k pobytu vydané v šengenských štátoch pre chorvátske územie. Takže ten, kto bude držiteľom viacnásobného šengenského víza, by sa mohol taktiež vydať do Chorvátska, pokiaľ Chorvátsku sa rozhodne využíva tento systém, bez toho, že by sa od neho vyžadovalo e, chorvátske vízum na krátkodobý pobyt. Takže v podstate je to taký, taký logický postup v súvislosti s vízovým kódexom. Chceme zrušiť e, všetky nariadenia, ktoré sú v platnosti v prípade e, Cypru a Rumunska. Taktiež teraz sa to bude týkať nielen tranzitných víz, ale aj krátkodobých pobytov. Ďalšia vec. Prečo spomíname len Cyprus a Chorvátsko v názve spisu? Nehovoríme o, Chorva- e, o Rumunsku a o Bulharsku. To z toho dôvodu, že Rumunsko a Bulharsko nie sú ešte súčasťou šengenského priestoru Takže keď komisia prišla s týmto návrhom, tak sme vychádzali z toho, že Rumunsko a Bulharsko čoskoro vstúpia do šengenského priestoru a vyslalo by to nesprávny politický signál a v tomto návrhu by sa to ešte stále týkalo Rumunska aj Bulharska, pretože potom až čo vstúpia do šengenského e, priestoru, tak sa budú uplatňovať ustanovenia v súvislosti s uznávaním víz. Takže Komisia si myslí, že až bude prijatý tento návrh, Rumunsko a Bulharsko ešte nebudú e, v šengenskom priestore. Samozrejme, až príjmeme tento návrh, pokiaľ vtedy už Rumunsko a Bulharsko, e, pokiaľ ešte nebudú súčasťou šengenského priestoru, tak samozrejme ich budeme musieť pridať do názvu Takže by som to zjednodušil, tam, kde hovoríme Chorvátsko a Cyprus, môže um, jednostranne uznávať, tam bude musieť napísať Chorvátsko, Cyprus, Murmunsko a Bulharsko môžu jednostranne uznávať. Takže je to len také technické prispôsobenie. Ešte jedna vec na záver vo vzťahu ku Kosovu. Obvykle sa udeluje povolenie novým členským štátom, aby mohli uznávať doklady, ktoré umožňujú cestovanie v celom šengenskom priestore. Sú to uniformné šengenské víza alebo povolenia k pobytu, ktoré boli vydané šengenským členským štátom. Tu by som vás chcel upozorniť na to, že občania Kosova principiálne by nemali byť držiteľmi víza, ktorý, ktoré je platné pre celý šengenský priestor. Ako viete, sú určité členské štáty, ktoré neuznávajú Kosovo a toto potom má dopad aj na vydávanie víz. Pokiaľ je to členský štát, ktorý neuznáva Kosovo, tak vydá vízum len, ktorému sa hovorí, ktorým sa hovorí LTV. Je to vízum, ktorého platnosť je obmedzené na konkrétne územie, takže neumožňuje cestu do ostatných členských štátov. Pokiaľ je to vízum vydané členským štátom, ktorý uznáva Kosovo, väčšina z nich uznávajú Kosovo, tak je to šengenské vízum, ktoré vám umožňuje cestovať po celom šengenskom území, okrem územia členských štátov, ktoré neuznávajú Kosovo. Takže aj takéto vízum má veľmi širokú platnosť, ale nepokrýva celý šengenský priestor. Takže, aby sme, takže v podstate nevylučujeme eh, kosovských občanov z tejto možnosti a preto to máte aj v texte. V predchádzajúcej verzii to nie je, pretože tam vtedy ešte Kosovo nebolo štátom. Takže tu udelujeme možnosť jednostranne uznávať víza vydané kosovským občanom, ktoré sú platné pre celý šangenský priestor okrem území štátov, ktoré neuznávajú Kosovo. Člen, pán predseda, toto boli najzasadnejšie body toho, toho návrhu, si myslím. Samozrejme som pripravený na vaše otázky. Rád sa k ním vyjadrím. A keďže už v minulosti boli prijaté podobné rozhodnutia, tak si myslím, že prijatie tohto rozhodnutia by malo prebehnúť hladko. Ďakujem komisia, teraz Claude Moraes za Taniu Fajon. Claude. Ďakujem. Pani Fajon tu dnes nemôže byť, ale ja som o tom s ňou diskutoval, o tomto spise a ona sa k tomu stavia veľmi jasne. Stavia sa k tomu tak, že si myslí, že, po roku, že potom, čo v roku 2004-2007 pristúpili členské štáty, tak tu máme ďalší technický spis, je to veľmi jasná situácia a vízový tím komisie mal pred sebou veľmi komplikovanú situáciu v prípade toho naredenia P39, o ktorom ste hovorili a dúfame, že to teraz bude trochu jednoduchšie než v minulosti, že tam nebudú nejaké problémy. Takže my sa k tomu stavíme takto. No a čo sa týka diskusie, tak tá bola rozšírená na Bulhorsko a Rumunsko, ktoré momentálne ešte nevstupujú do šengenského priestoru. Je to širšia diskusia, určite sa k tomu budú vyjadrovať aj ďalší kolegovia. Ale čo sa týka Chorvátska, tak tam si myslím, že je to veľmi jasné, nemali by tam byť žiadne problémy čo sa týka zjednodušeného režimu, ktorý bol stanovený v roku 2004 a 2007. V prípade tamtých prístupových krajín tak to bude uplatňovaný po tretíkrát, takže si myslím, že skutočne je to technický spis, technický prístup. Nevidíme tu žiadne potenciálne komplikácie. A takto sa k tomu stavia pani Fajon. Samozrejme sú tu nejaké ďalšie otázky v súvislosti s Rumunskom a Bulharskom, takže som si istý, že sa o slovo prihlási pár kolegov, ktorí sa budú chcieť tomu vyjadriť, ale myslím si, že pre nás, pre mňa a pani, pre pani Fajon je to veľmi jasný spis a ďakujeme komisii za ich prezentáciu. No a teraz eh, poslanci, ktorí sa chcú vyjadriť. Pán Plenkovič. Ako prvý, prosím, keď chcete ešte niekto hovoriť, tak sa prihláste. Vidím pani Danoka, takže pán Plankovič. Ďakujem, pán predseda, taktiež ďakujem aj komisii za prednesené vysvetlenie návrhu. Je to veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré zjednodušuje postup pre Chorvátsko ako nový členský štát v súvislosti s jednostranným uznávaním víz na krátky pobyt a tranzitných víz a šengenských víz. Je to určite užitočné. Pre Chorvátsko odstraní sa tým zbytočná byrokracia v styku s e, občanmi tretich krajín. Takže ja chcem povedať, poprvé, že je to skutočne strategický cieľ Chorvátska. Chceme vstúpiť do Schengenu časom Takže teraz splňame prvé dôležité kritérium. Je to dôležité pre krajinu, ktorá zosúladila svoju vízovú politiku v kontexte prístupu do EÚ, aby sme sa čoskoro stali súčasťou šengenského priestoru, tak aby sme neboli niekde medzi na polceste ani tam, ani tam to nie je eh, vhodné, pretože sme turistickou krajinou, je to teda dôležité, napríklad máme turistov z iných, z tretich krajín, z Ruska, z Turecka, tam to malo veľmi zásadný dopad, predovšetkým v, v eh, lete, takže naša verejnosť skutočne očakáva podporu zo strany komisie, pretože ako si pamätáte, Najprv sme sa dohodli na 40 miliónovom Prahu pre šengenský nástroj Dúfam, že tých 80 miliónov pre na, v roku 2014 taktiež bude implementovaných. Nesmieme sa budať na to, že súčasná vláda už nechce robiť také chyby, ako bolo napríklad e, v minulosti obmedzenie uplatňovania európskeho zatýkacieho príkazu. O tom nebudem dnes hovoriť. Takže to rozhodnutie, ktoré máme pred sebou, je veľmi technické, ale určite je veľmi praktické, užitočné pre chorvátske orgány a preto podporujeme jeho schválenie aj teraz za prispenia parlamentu. Ďakujem vám za vašu prezentáciu, komisia. Pani Tanoka, vy ste vás spravodajkynia, takže môžete hovoriť hneď. Áno, viete, alebo vieme, že to je technický spis, Ďakujem komisii za vysvetlenie všetkých nuancí, pretože je to technický spis, ale je extrémne dôležitý pre eh, voľné cestovanie ľudí. Takže sme skutočne vďační za tento prístup a sme plne za takýto prístup. Taktiež ďakujem. Pani Švica. Ďakujem. Predseda, že za chorvátsku delegáciu chcem povedať, že podporujem, čo tu doteraz zaznelo. Predovšetkým ďakujem komisii za tento návrh Samozrejme, Chorvátsko teraz musí uplatňovať výžové požiadavky, ale vzájomné uznávanie ešte sa neuplatňuje. Súhlasím s tým, že to vedie k administratívnej záťaži, ktorá je neopodstatnená. To znamená, že držiteľ, držiteľia šengenských víz sú vo veľmi zlej situácii. Tento návrh u uľahčuje celý ten postup, vyhneme sa nadbytočným byrokratickým postupom. Ako už povedal pán Plenkovič, ako viete, našim cieľom je vstúpiť do šengenského priestoru. Takže šengenský nástroj bude čoskoro implementovaný, podľa toho, ako si to želáme aj, ale taktiež naša vláda snať teda implementuje tento nástroj čo najskôr. Čo týka jednostranného uznávania víz, tak to vítame. Povedali ste, že už dvakrát takýto postup minulosti prebehol. Chápame to tak, že sa to týka len prechodného obdobia od 90 do 180 dní. Doteraz sa to neuplatňovalo. Takže vítam tento návrh, ktorý Chorvátsku umožňuje uznávať šengenské krátkodobé víza pred krátkodobý pobyt na našom území. Čo chcem zdôrazniť je, že ten súčasný postup bol veľmi negatívny, mal negatívny dopad na cestovný ruch. Náš turistický priemysel minulý rok a tento rok veľmi trpel Takže ten dopad je naozaj obrovský. Znamenalo to, že turisti z Ruska alebo z Turecka, že ich bolo menej. Takže vítam tento návrh a teším sa na to, až bude týmto výborom prijatý a taktiež potom na planárke. Ďakujem. Ďakujem. Takže je tu ešte nejaký ďalší poslanec ktorý by sa chcel vyjadriť, alebo možno komisia. Pokiaľ nie, pán Morajš sa spravodajkyňu Fajo nie. Dobre, v tom prípade vám možno oznamím, že 27. a 28. novembra bude predstavená správa. Lehota na pozmenujúce návrhy je 18. decembra. Je to v poriadku? Pokiaľ áno, tak môžeme pokračovať bodom 11 pod názvom Dozor. Vidíte, že po hlasovaní doháňame čas. Dozor nad vonkajšími morskými hranicami v súvislosti s operačnou spoluprácou koordinovanou Európskou agentúrou pri riadení operačnej spolupráce na vonkajších hraniciach členských štátov. Takže tu si vypočujeme spravodajcu pána Koelia, ktorý nám predstaví návrh správy. Je to dôležité, keď, keď si spomenieme na tragické udalosti poslednej doby, Lampedusa, Stredozemné more a taktiež tie záchranné operácie, ktoré vykonala talianská vláda a ktorá aj žiada o spoluprácu s ostatnými členskými štátmi a taktiež s európskymi inštitúciami. Takže prosím, pán Koeľo, potom sa vyjadri predsedníctvo. Prezident. Ďakujem pekne, pán predseda. Z čoho tu vychádzame? Vychádzame z toho, že chceme obraňovať priestor slobody, spravodlivosti a bezpečnosti. A to znamená, že chceme zaujať spoločný prístup k otázke hraníc. Musíme uplatňovať efektívne hraničné kontroly. Je dôležité e, to preto, aby sme dokázali zabezpečiť e, slobodu a bezpečnosť v šengenskom priestore, ale rovnako si myslíme, že je potreba chrániť naše hranice, pričom by to nemalo nejako podkopávať naše záväzky, dodržiavať základné hodnoty a slobody ktoré vychádzajú z e, dodržiavania princípu nenavracania. Európska únia a členské štáty musia teda zabezpečiť, že toto sú princípy, ktoré sa budú dodržiavať. Pán predseda, vy ste sa vyjadrili k tragédii v Lampeduse. E, Stok ľudí tam prišli o život. A podľa odhadov 25 z tých, ktorí prekračujú Stredozemné more v týchto nebezpečných plavidlách a prichádza o život. O niektorých sa dozvieme, o iných ani nie. Môžeme to teda iba odhadnúť. Záchrana ľudských životov mm, musí byť vždy nespochybniteľná. bez ohľadu na to, akú pomoc môžeme poskytnúť týmto plavidlám, prečo potrebujeme legislatívu v tomto smere, a to na európskej úrovni. Vieme, že tento tok eh, presťahovalcov má výrazný vplyv na niektoré južné krajiny EÚ. Rovnako vieme, že tento fenomén sa pociťuje v celej EÚ. Musíme teda hovoriť e, o zodpovednosti, ale aj o solidarite. Toto sú totiž e, kľúčové princípy na to, aby sme dodržávali základné práva pristahovalcov, e, žiadateľov o azyl a utečencov. Môj návrh vychádza z troch širších zásad. Dal by sa rozdeliť na tri časti. Poprvé, chceme záväzne právne nástroje, ďalej po druhé dodržiavanie základných práv a po tretie princíp solidarity. Schválenie záväzného právneho nástroja je naozaj kľúčové. To sa spomína aj v návrhu Európskej komisie. Snažia sa o dosiahnutie rovnakých cieľov ako o rozhodnutie rady, ktoré súd zvrhol a musí sa to zapracovať do jednotného právneho nástroja, musí sa to zapracovať do európskej legislatívy a do medzinárodnej legislatívy. Ak však chceme zabezpečiť, že námorné operácie Frontexu budú efektívne, musíme dosiahnuť vytvorenie záväzných právnych nástrojov. Musím vysloviť politovanie, pán predseda, nad tým, že zazneli isté vyhlásenia z niektorých členských štátov aj z rady, že niektoré z nich odmietajú myšlienku toho, že by to mal byť právne záväzný nástroj. Niektoré krajiny sa vyjadrili, že Európska únia by nemala konať v takýchto situáciách, alebo by sa k tomu nemala postaviť, pretože je to uh, zodpovednosť členských štátov. A čo ešte horšie, sú e, to tie isté členské štáty, ktoré sa verejne vyjadrili, že nesúhlasia e, s rozhodnutím súdu, ktoré stanovuje e, postup spolurozhodovania. Teda opäť raz vidíme, že rada nie je ochotná prijať stanovisko parlamentu, pričom parlament má súdom určenú právomoc spolurozhodovania. Je mi to naozaj veľmi ľúto, že došlo k takýmto vyhláseniam. A Musím ešte raz odsúdiť postoj rady. Považujem ho za nehorázny. A pritom zároveň platí, že predsedníctvo pripisuje e, prioritu tomuto bodu. Teda vyjadrenia niektorých ministrov, e, ktoré boli tak, aké boli, sú v rozpore s, so stanoviskom predsedníctva. E, na jednej strane hovoria, že nechcú, aby to bol zavrný práv na strane, na druhej strane zároveň hovoria, že chcú zachráňovať životy. To si navzájom protirečí. Ďalej. Vo svojej správe chcem presadzovať ochranu základných práv a tu základným právom je princíp e, nenavracania Chceme, aby tento princíp sa neuplatňoval len v niektorých prípadoch, len v niektorých vhodných eh, okolnostiach a inokedy, keď sa nám to nehodí, aby sme na to zabúdali. Tento princíp nenavracania sa musí eh, uplatňovať vždy a vo všetkých situáciách. Ďalej, posilnenie princípu solidarity. Vieme, že hlavná zodpovednosť eh, za vytvorenie azylových systémov a riadenia hranice je zodpovednosť členských štátov, ale zároveň vieme, že v oblasti bez vnútorných hraníc potrebujeme väčšiu mieru solidarity a zdieľania zodpovedností medzi všetkými tými, ktorých sa to týka priamo. Teda musíme eh, vyvíjať spoločný azylový systém a integrovaný prístup k riadeniu eh, hranice. V tomto smere sa nahrolo niekoľko pozmeňovacích návrhov. Toto sú zhruba hlavné body, ktoré som sa prednes v tejto chvíli. Ďakujem. Teraz e, dáme slovo a radia komisii, neskôr pán Nilsen, menej komisie, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ďakujeme za to, že dostávame slovo. Jedno z opatrenia, o ktorých sa hovorí po humanitárnej tragédii e, na južných hraniciach EÚ, ktoré predložila komisárka Malmstromová, je posilniť e, práci Frontexu v v tomto priestore taktiež ďalej pomáha členským štátom eh, v záchranných eh, operáciách. Vnímame tento návrh teda ako kľúčový na to, aby sa zefektívnili operácie Frontexu za dodržiavanie základných práv pristahovalcov. Chceme eh, zachrániť čo najviac životov. Na to potrebujeme právny rámec, aby sme to mohli v praxi naplniť. Sme teda veľmi radi, že takto rýchlo výbor Libe zareagoval a takto promptne pracuje a som taktiež veľmi vďačný za širokú podporu spravodajcov jeho návrhu správy. E, nie vyžaduje si to žiadne konkrétne e, poznámky z mojej strany. Ja sa len e, dovolím vyjadriť nádej, že dúfam, že aj na rade pôjdu veci tak rýchlo ako u vás v parlamente. Ďakujeme pekne. Teraz pán Sinkevikius ako zástupca aktuálneho predsedníctva rady. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ako si iste spomínate, predsedníctvo 5. septembra informovalo výbor Líbe o aktuálnej činnosti v tejto dôležitej oblasti v príslušných pracovných skupinách rady. Nechcel by som eh, pri tejto príležitosti aktualizovať tieto informácie, ale predovšetkým eh, sa chcem poďakovať pánovi Kojovi a celému výboru Líbe eh, za veľmi rýchlu prácu na tomto návrhu správy zároveň. By som chcel ubezpečiť váš výbor, že predsedníctvo taktiež vynakladá všetko úsilie na to, aby pozícia rady sa sformovala čo najskôr. Litovské predsedníctvo už uzavrelo prvé čítanie tohto návrhu. Výsledky diskusí, ako aj možné postupy do budúcna, predložíme na schôdzi na budúci týždeň. Aktuálne predsedníctvo e, vypracúva aj revidovanú verziu tohto návrhu a očakáva sa, že druhé kolo rokovaní na úrovni pracovnej skupiny prebehne v novembri. Naše ďalšie rozhodnutia o ďalších krokoch, čo sa týka skúmania tohto návrhu nariadenia na príslušných eh, pracovných skupinách na rade budú závisieť eh, od týchto rokovaní. Ak tieto rokovania budú úspešné, budeme sa snažiť získať mandát na Koreper 2 pre rokovania s Európskym parlamentom. Ako tu už zaznelo, 5. septembra eh, zo strany predsedníctva najcitlivejšie články sú články 9 a 10. V tomto prípade viacero členských štátov navrhlo, aby články 9 a 10 návrhu sa skrátili a aby sa priamo odvolali na medzinárodnú legislatívu a na operačný plán každej operácie. Predsedníctvo sa vynasnaží nájsť vhodný kompromis. Isté, že Chceli by sme ubezpečiť váš výbor, že predsedníctvo zohľadní informácie, ktoré sa uvádzajú v návrhu správy v priebehu preskúmovania tohto návrhu na rade na príslušných pracovných skupinách. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Máme niekoľko rečníkov prihlásených do diskusie. Nech sa páči, pán Weidenholzer. Najskôr však dáme slovo tenevým spravodajcom. Teda vy, pán Weidhalter, môžete začať. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja naozaj budem len veľmi stručne hovoriť. Myslím, že je to zodpovednosť Európskeho parlamentu zaujať stanovisko k tejto veci. A to, že niektoré členské štáty sa rozhodli vystúpiť proti, je podľa mňa veľmi na zváženie z očí voči ich voličom a taktiež z očí voči katastrofe, ktoré sme svetkami v Stredomori. Ďalej. Domnievam sa, že pristahovalectvo cez Stredozemné more e, nemôžeme považovať za bežný spôsob príchodu pristahovalcov. Je to mimoriadne situácia, ktorým by sme mali zabraňovať a musíme vytvoriť nástroje, aby sme to dokázali riešiť. Tieto prípady, ktoré popísal už spravodajca, E, sú skutočnou ľudskou tragédiou v takomto veľkom rozsahu a preto e, by bolo vhodné pri tej príležitosti operácie Frontexu, e, čo sa týka sledovania Gibraltaru, posilniť a sledovať. Myslím si, že v tejto správe by malo predovšetkým o záchranu ľudských životov a ja som naozaj veľmi vďačný spravodajcovi za jeho veľmi premyslený e, prístup k pozmeňovacím návrhom, e, čo sa týka e, taktiež rozsiahleho vypracovania a neuplatňovania pravidla nevrat, ne, ne, uplatňovania pravidla nenavracania. Taktiež si myslím, že princíp solidarity sa musí v každom prípade posilniť a to sa spomína aj v pozmeňovacom návrhu 1. Myslím, že je pozitívne aj to, že na rozdiel od návrhu komisie sa vypustenie článku 7.1e, teda to oddelenie, respektíve to navratenie na Širomori nie je možné. E, mám aj niekoľko konkrétnych kritických dôvodov, prečo by to nemohlo platiť aj pre pobrežné vody, ale zrejme o tom budeme môcť ešte hovoriť bilaterálne so spravodajcom. Ide o článok 7.1 a možno to by provokovalo na, napokon aj ten vývoj v Lampeduse a taktiež e, tzv. pullbacky, teda tu ide operatívnu spoluprácu s tretimi krajinami. E, tu považujem za dôležité jasne stanoviť, že spolupráca s tretimi e, krajinami by sa mala vylúčiť v tom prípade, ak dochádza k závažným podozreniam porušovania základných ľudských práv. Myslím, že by sa mali každé dva roky vypracovať v správach činnosti Frontexu a taktiež eh, by sa tam mali zohľadniť aspekty základných a ľudských práv. Myslím, že by sa tu ešte mohlo uviezť, že nároky, ktoré sa predkladajú proti nenavracaniu, by sa mali odôvodniť tak, aby sme po dvoch rokoch dokázali posúdiť, eh, čo sa tam naozaj stalo v danej situácii. No a posledná vec, myslím, že je dôležité aby sme mali možnosť zabezpečiť utečencom možnosť ohradiť sa proti tomuto porušeniu princípu nenavracania. Dochádza však aj k situáciám, kde takýto nárok na ohradenie sa e, je naozaj reálne možný. Musíme posúdiť materiálny e, podklad celého takéhoto e, návrhu. Myslím, že v každom prípade ide o veľmi dôležitú správu a rozhodne dúfam, že sa nám podarí nájsť nejakú odpoveď na to, čo naozaj veľmi pohlo aktuálne Európu a čo nás naplňa veľkým zúfalstvom. Dúfam, že aj Európsky parlament k tomuto výrazne prispieje. Ďakujem. Pani Wikstrom, ďakujem, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi Koajďovi za túto veľmi naliehavú správu, ktorú naozaj oceňujeme význam. Žiaľ, zvorazňuje aj ľudská tragédia pri Lampeduse a malo by byť všetky jas, všetkým jasné, že aktuálna politika nestačí, nefunguje dobre a že e, sa toho musí urobiť ešte o mnoho viac. Taktiež si musíme seba kriticky uznať, kde sú naše nedostatky a neházať vinu na ostatných. Všetci zdôrazňujú, že tretie krajiny by e, mali prevziať väčšiu zodpovednosť, e, tak ako som to už viackrát počula. V tejto situácii ma dosť frustruje, že Európska únia um, musí znašať vinu, že na ňu hač vinu členské štáty. Niektoré, podľa mňa, je to dosť ťažké stráviť. Problém je v tom, že členské štáty, ako vieme, opätovne si žiadajú o národnú kompetenciu a nie sú ochotné upraviť celkové vnímanie na európskej úrovni. No a následne Európska únia nemá vhodné nástroje v svojich agentúrach, aby riešila tieto veci. Som presvedčená o tom, že ak by Európska únia mala vhodné nástroje, tak by prevzala aj zodpovednosť. Tragické udalosti, tak ako nedávne udalosti v Stredomorí pri Lampeduse sú európskymi eh, záležitostiami a musia sa riešiť eh, ako také. Nestačí, aby členské štáty eh, si navzájom na seba házali vinu, tak ako sme toho svetkami, je e, veľmi cynické a paradoxné vzhľadom na to, že pri e, tejto udalosti prišlo o život viac ako 200 ľudí na Stredozemnom mori. Oceňujem návrh komisie, myslím, že to bol dobrý návrh, ale myslím, že pozmeňovacie návrhy, ktoré navrhol pán Koejo, ho ešte viac posilnia, posilnia ešte viac nariadenie a E, som veľmi rada, že môžem povedať, že plne podporujem prístup správy a pán ako aj ja. Toto rozhodne je vynikajúca správa. A nielen pán Kojo a EPP by mali byť na to hrdí, ale my všetci by sme mali hrdí na to, že sa tomu dnes venujem vzhľadom na nedávne udalosti E, pokiaľ ide o jasné určenie zodpovednosti, princíp e, nenavracania, taktiež dekriminalizácia rybárov a ďalších e, osôb, taktiež snaha zachrániť ľudské životy v Stredozemnom mori. Toto je morálnou povinnosťou každého jedného človeka snažiť sa to urobiť. Nesmieme ich za to viniť. Preto som predložila niektoré pozmeňovacie návrhy v súlade s pánom Kojďom. A síce, že spolupráca s tretimi krajinami musí zabezpečiť dodržiavanie základných práv a ľudských práv a taktiež eh, je treba objasniť, eh, aby medzinárodné rozhodnutia súdu, napríklad v prípade Hrších, sa dodržiavali v každom prípade a teším sa na našu ďalšiu spoluprácu v tejto veci. Chcela by som ešte sa opýtať, možno som to celkom dobre nepochopila, ale bola by som rada, keby sa rada vyjadrila k svojej strategii. V tomto prípade je samozrejme, že niečo s tým je treba urobiť. Ale doteraz nie som taká istá, či naozaj e, máte stanovený dostatočne ambiciózny program a bola by som rada, keby ste sa k tomu vyjadrili podrobnejšie, pretože nie je to len dôležité, je to naozaj naliehavo urgentné, aby sme sa tomu venovali. Nemôžeme si dovoliť ostať, e, dostať sa do tejto pozície ešte raz. Na to potrebujeme nástroje a musíme to riešiť na európskej úrovni. Ďakujem. Keller. Teraz pani Keller. Ďakujem pekne. Ja by som sa chcela poďakovať pánovi spravodajcovi, pánovi Kveľovi za skvelú prácu, ktorá ďalej zlepšuje text komisie, takže plne podporujeme vaše pozmenujúce návrhy, pokiaľ ide o miesto, bezpečné miesto, vrátanie zásady nevracania non-refoulement, pokiaľ ide o mechanizmus solidarity, takisto mm, možnosti, ktoré majú lode na e, tom mori šírom. Ale my chceme, aby tento návrh, ktorý sa týka práve e, otvoreného mora, aby to bolo v súlade s medzinárodným právom, pretože zásada, ako je ochrana, ochrana základných práv a ochrana princípu nevracania, tak to je prominentne zastúpené v návrhu komisie a za to sme vďační, ale napriek tomu ten návrh e, nerieši ešte ten hlavný problém a síce ako účinným spôsobom e, e, aplikovať tieto zásady aj na šírom mori. Keď si vezmeme rozsudok súdneho, teda Dvora pre ľudské práva, súdu pre ľudské práva, tak jasne sa vyjadril, že práva ľudí z tretich krajín sú v súlade s medzinárodným právom, ak sledujú niektoré konkrétne pravidlá. A síce je možné urobiť tak len v prípade, že osobné okolnosti každej osoby sú posúdené bez obmedzenia, bez výhrad. Je to možné len v prípade, že sú osoby plne informované o postupoch, v prípade, že majú zabezpečený prístup k tlmočeniu a ak majú aj prístup k právnemu poradenstvu odklon od informácie, ktorá sa týka e, vylodenia, žiadne z týchto pravidel, žiadne z týchto podmienok nie sú ešte súčasťou návrhu komisie, respektíve návrhu správy. A ak nenaplňame všetky tieto podmienky, tak jasne nie sme v súlade s rozsudkom, nekonáme v súlade s rozsudkom súdu. A e, riskujeme porušovanie medzinárodného práva. My zelení sme sa vyjadrili, že máme vo všeobecnosti pochybnosti, či vôbec je možné poskytovať e, takéto záruky na lodi, na otvorenom mori. Ale ak e, väčšina v snemovne e, sa domnieva, že by sme mali byť zastancami takýchto pushbackov, tak by sme mali aspoň sa uistiť, že rozsudok Európskeho súdu pre ľudské práva bude dodržiavaný a že Frontex a členské štáty nebudú konať v rozpore s medzinárodným právom. Pokiaľ ide o niektoré operácie záchranné, tak e, súhlasím s tým, čo povedal spravodajca a niektorí kolegovia. Pravidlá, ktoré sa týkajú istého, istých záchranných akcií, musia byť záväzné po Lampedúze, ale nebola to len Lampedúza, mali sme predtým takéto katastrofy, ktoré neboli takého rozsahu. Nie je možné, aby e, južné štáty povedali, že chcú, za, e, chcú nejakým zablokovať takéto rozhodnutia na rade E, Španielsko, Francúzsko, Taliansko, Grécko a Malta e, chcú blokovať takýto návrh. A to je naozaj veľký problém. Je neakceptovateľné, aby takéto, e, takáto blokovacia menšina sa vyskytla na rade po takejto veľkej katastrofe, kde sa všetci zhodli, že treba niečo spraviť a kde hlavne Taliansko vyzvalo k väčšej európskej podpore. Ako môže potom na rade dojsť k blokovaniu, k takýmto, blokovaniu takýchto záväzných pravidel záchrany, záchranných operácií. Toto všetko je ešte dôležitejšie, pretože komisia nám povedala, že väčšina tých operácií Frontex je v duchu vyhľadávania a záchrany. A chcem znova zopakovať otázku, ktorú som už predtým kládla komisii. Koľko z tých operácií dohľadu nad hranicou sa nakoniec ukáže byť operáciami vyhľadávacími a záchrannými. Viete nám to povedať či už percentuálne alebo v absolútnom vyjadrení, obe veci by pomohli. Máme vážne pochybnosti aj pokiaľ ide o návrh komisie, pokiaľ ide o neaplikovanie, e, e, teda vylodenie v tretich krajinách ako možnosť, pretože to vylodenie sa musí diať e, v mieste najbližšom miestu bezpečia, vrátanie miesta, kde je možné realizovať nevrátenie, non refuman a kde nevzniká riziko pre takéto vylodenie smerom tretím krajinám. Musíme zabezpečiť, že ľudia sa dostanú do najbližšieho miesta bezpečia. Pokiaľ ide o solidaritu, tak plne podporujeme eh, mechanizmus solidarity, ktorý navrhol spravodajca. To je prvý krok, ako sa presunúť k väčšiemu zdieľaniu zodpovednosti v Európskej únii ale eh, by som chcela nabadať členské štáty, aby sa zaoberali aj inými krokmi v tomto smere členské štáty e, na južnej hranici EÚ naozaj potrebujú viac podpory a preto by sme mali zohľadniť e, skutočnosť, že im treba pomôcť e, tým, že zachránených utečencov budeme si osvojovať a že budeme konať v zmysle Dublinu a budeme ich relokovať. Malta, Taliansko sú mimo toho, a teda Grecko nie kvôli tomu, že by neboli ochotné členské štáty pomôcť, ale kvôli tomu, že tam došlo k vážnym porušeniam práv e, žiadateľov azylu, žiadateľov azyl a utečencov. A, takže moje otázky smerujú v prvom rade na komisiu a na radu. Ďakujem pekne, pani Veržia. E, ďakujem, pokúsim sa veľmi stručne, rýchle, lebo myslím, že hlavné veci už zazneli Anglia Engström je spravodajkyňou, ktorá bola na poslednú chvíľu stanovená. A ja sa musím priznať, že nepoznám vaše stanovisko. To troška komplikuje situáciu, ale z toho, čo som počula a z tej všeobecného ducha vášho návrhu, môžem konštatovať spokojnosť pomernú. Lebo si myslím, že v tejto oblasti budeme musieť eh, pomerne usilovne pracovať spoločne a to, aby sme radu pohli. Prístup niektorých e, členských e, krajín, ktoré najčastejšie vyzývajú na, alebo alarmujú a ktoré najčastejšie vyzývajú členské štáty k solidarite a k e, vzdielaniu tej zodpovednosti, tie ich pohnutky sú pomerne pochybné. Čiže ako ste už povedali, ten, tá medzera tá diskrepancia medzi slovami a činmi je neakceptovateľná. Európska únia je predmetom závažnej kritiky, výraznej kritiky v tomto ohľade a je to hlavne e, zodpovednosť členských štátov, ktorá tu prichádza do úvahy a nie tak ako Európskej únie. Ešte ďalšie body, ktoré už zazneli, ale sú dôležité, aby som ich zopakoval, Je pravda, spolupráca s tretími krajinami. Ako ste už povedali, e, tá musí byť vylúčená v prípadoch, kde nie sú dodržiavané ľudské práva a základné práva. To platí v prípade niektorých krajín, kde máme uzatvorené readmisné dohody, či už bilaterálne alebo na úrovni EÚ a týchto tretích krajín. A kolegyňa pani Kellerová pred chvíľou zdôraznila viacero bodov, ktoré boli e, spomenuté aj spravodajcom OSN v tejto veci. E, potrebujem mať informácie ohľadom trvania postupu alebo konania, e, dostupnosti tlmočníkov, právneho poradenstva. To všetko sú body, ktoré sú podstatné. Ja myslím, že všetci musíme spolupracovať, aby sme sa dopracovali k nejakému súladu v tejto veci. Pretože, ako ste povedali, pán spravodajca, tu hovoríme o ľudských životoch. A myslím si, že Lampedusa by mala byť budičkom pre nás všetkých, pretože je to tá najzávažnejšia tragédia v posledných rokoch a stala sa len 600 metrov od pobrežia. A boli tam niektorí, ktorí sa zdráhali pomôcť eh, týmto ľuďom z dôvodu talianskej legislatívy. Takže to všetko je úplne neakceptovateľné a myslím si, že všetci musíme spolupracovať, aby sme zlepšili situáciu a takisto e, dosiahnuť nejakú zmenu v stanovisku rady. Pán Kirchhoff, e, ja sa ospravedlňujem najskôr, že som si nevypočul e, predchádzajúce príspevky. Viete, že dnes je rušný deň v parlamente, deje sa veľa vecí. Chcel by som spomenúť, že musíme byť veľmi opatrní, aby sme neskončili ako pokryci v rámci mojej skupiny sa určite domnievame a veľmi podporujeme iniciatívy tohto typu. Problém, ktorý máme, je nasledovný. Poprvé, obvinujú nás isté krajiny z toho, že EÚ nerobí dostatok. Ale radu za radou, kde EÚ predkladá návrhy na diskusiu a na vypracovanie e, niektorých vecí na úrovni Frontexu a takisto aj aktivity v rámci preto Stredozemného mora, členské štáty tejto únie, hlavne tie, ktoré majú hranicu so Stredozemným morom, prezentujú rôzne námietky, rôzne problémy, ktoré podľa mňa zabraňujú Európskej únii robiť to, čo by mala. A ja určite, ako aj ostatní v tejto sále, ktorí zastupujú ľudí Európy, sme naozaj hlboko zahambení a robíme si veľké starosti, pokiaľ ide o tie udalosti, ktoré sa udiali, udiali e, na pobreží EÚ. E, som zhrozený tými udalostiami, ktoré sa udiali, tie dve, tri lode, ktoré takýmto spôsobom skončili. A to je naozaj škvrna, ktorú nesieme, ktorú máme a ktorú musíme akceptovať a musíme ju riešiť e, s obavami a urgentne. Podľa mňa samotné členské štáty musia si ujasniť, čo vlastne chcú v súvislosti so záchranou životov, ale zároveň tu musí byť oveľa silnejšia iniciatíva EÚ smerom k zdrojom týchto problémov. Istotne hovoríme o spolupráce s tretími krajinami, pokiaľ ide o odrádzanie e, migrantov pred takýmito nebezpečnými cestami po mori. Nebolo to tak dávno, myslím, že dve, tri obdobia dozadu volebné, kedy sme vyjadrili pán predseda veľké obavy ohľadom e, Líbie a skutočnosti, že niektoré despotické režimy ľudí nalodia a zasielajú ich potom do režimov, e, teda do krajín ďalších, aby teda pristávali pri pobreží Malty alebo na Lampeduze, To bolo, to bolo nehanebné. A ja som nebol presvedčený, že EÚ spravila dosť na to, aby vyvinula tlak na tieto režimy. Ešte stále si myslím, že to nerobíme a máme veľa pák k dispozícii e, formou rôznych e, dohod o financovaní, o pridružení, formou rôznych podpor a grantov. Nevyužívame tieto páky. Použíme ich, poďme až k zdroju a ešte viac e, zostrime tie naše operácie, ktoré sú zamerané na potláčanie organizovaného zločinu. Organizované kriminálne skupiny, ktoré vykoristujú tých migrantov, zneužívajú, tým je jedno, či ľudia žijú alebo umrú, e, pokiaľ od nich e, sú schopní získať, vymoc tie peniaze, ktoré im zabezpečia ich živobytie, to je to sú nehanebné pohnutky a musíme ich také, za takéto označiť. E, to je, je dôležité, aby sme robili oveľa viac, oveľa lepšie. Potrebujeme oveľa lepší dialog, koherentnejší, pokiaľ ide o otázky migrácie, mobility a bezpečnosti v súvislosti s európskymi hranicami a riadením týchto hraníc. Už mám pokrk, eh, pokrk eh, postupov, ktoré sú pomalé, ktoré sa uspokojujú so súčasnou situáciou alebo ktoré neponúkajú žiadne spôsoby, ako napraviť túto situáciu. Čiže tá, tento výbor by si to mal e, dať na vrch svojich priorít a ak bude mať pocit, že to blokujú či už na rade alebo jednotlivé členské štáty, inde, tak je nevyhnutné, aby sme upriamili pozornosť na tieto záležitosti. Ďakujem. Ďakujem, pán Enciu. Ďakujem pekne, pán predseda. E, ďalší kolegovia už spomenuli tie veci, ktoré som ja chcel e, zniesť. Ja teda len podporujem všetko, čo už zaznelo a rád by som sa poďakoval Carlosovi za skvelú správu. No a ja poznám Carlosa už veľmi dlho a som si istý, že na záver bude schopný tam zahrnúť všetky záujmy všetkých politických skupín a všetkých kolegov a predstaviť nám správu, ktorá bude naozaj excelentná a všetci budú spokojní. Ďakujem pekne. Ďakujem aj Karlosovi Kueľovi za skvelú prácu a za tie významné návrhy, ktoré spravil, pokiaľ ide o posilnenie textu komisie. V princípe súhlasím so všetkým, čo povedal. A takisto aj s tými kolegami, ktorí sa vyjadrili, že parlament musí eh, byť v predvoji tohto boja. Problém v súčasnosti, keď to celé už uzatvárame, snažíme sa to nejakým spôsobom zbilancovať. Nie je to ani migrácia ako taká, ale predovšetkým ide o otázku žiadateľov o azyl a utečencov. Niekedy dávno tu boli migračné toky, pretože sa núkali možnosti v Európe a zvyšok sveta poznal tú motiváciu za migráciou. Ale teraz eh, tie novinky o kríze tiež prenikli ďalej a prenikli aj smerom na zdroje týchto migračných tokov. Čo sa deje v tejto chvíli je, že ľudia, ktorí sa snažia dostať do Európy, a určite to platí v prípade tých, eh, ktorí eh, sa nedávno objavili pri pobreží Talianska a Malty, teda Lampeduze, utekajú pred e, občianskou vojnou v Sýrii a e, iných konfliktoch. E, sú tu prípady Etiópie, Eritreji, Sudánu, kde sú porušenia ľudských práv. A myslím si, že existuje o to viac dôvodov, keď pracujeme na takýchto návrhoch, aby sme tú smernicu revidovali a aby sme boli ešte viac, aby sme mali ešte viacej požiadaviek by sme boli ešte rigoróznejší. Musíme v prvom rade požiadať. po, žiadať smerom od tých krajín, ako je Taliansko, ktoré to majú nejakým spôsobom legislatívne upravené a ktoré sa snažia kriminalizovať ľudí, ktorí uviaznú na otvorenom mori. Mali by sme e, požadovať od takýchto krajín, aby vypustili toto zo svojich legislatív, pretože to je e, v príkrom rozpore e, s humanitárnymi ustanoveniami a ustanoveniami medzinárodného práva. Mali by sme v rámci takejto smernice kriminalizovať práve také prípady osôb, ktoré úmyselne odmietnú zachrániť ľudí, ktorí sú evidentne v ohrození života. A to by e, sa uplatňovalo aj smerom na predstaviteľov Frontexu, respektíve národných, e, teda členských štátov. Rada by som nadviazala na vyjadrenie kolegu Kirgopa pokiaľ ide o potrebu zamerať sa na zdroje, alebo zacieliť e, to na zdroje, e, odkiaľ pochádzajú títo ľudia, tí migranti. Nie sú to už ekonomickí migranti, skutočne ide o, v súčasnosti o žiadateľov o azyl a utečencov. Je smiešné hovoriť jedným dychom o Líbii v súčasnosti a hovoriť o Kadáfiho režime je pravda, že vtedy bola, bol, bol, bol, bola politika vydierania Európy tým, že boli zasielaní ľudia do Európy, ktorí mali zločinecké pozadie alebo boli nejakým spôsobom nepohodlní pre režim. Súhlasím, že sú, politi- že, že sú politiky, ktoré by sme mali využívať, ale bohužiaľ ani tie ostatné politiky e, nefungujú e, spôsobom vhodným, respektíve zvráteným fungujú lebo toto sú politiky, ktoré aj stimulovali, povedzme, porušovania ľudských práv, či už v Etiópii alebo v Eritreji. A tieto politiky aj nútia ľudí hľadať potom bezpečie v európskych vodách. Čo napríklad Somálsko ako zlyhaný štát, to je jedna vec, ale tu hovoríme o totalitných režimoch, pokiaľ ide o Etiópiu a Eritreu a my ich podporujeme. Etiópia je flagrantným príkladom. Keď hovoríme o iných politikách, pozrieme sa na Líbiu. Ja som mala možnosť e, byť v Líbii e, pred e, niekoľkými týždňami. A Mizrata to je prístav, kde došlo k potopeniu lode. A tam sú veľmi dobre zorganizované policajné zložky, a teda aj vojenská policia je tam veľmi dobre zorganizovaná, vojenské veliteľstvo. Ale okrem Izraty je to krajina, nikoho je to krajina opustená, bezvládia. Súčasná Líbia je tam teda aj misia EÚ, ktorá sa má zaoberať eh, bezpečnosťou hraníc, eh, to je v rámci spoločnej zahraničnej politiky bezpečnostnej, ale nedokáže táto misia naplňať svoju prácu, pretože ak tam nie je nejaká štruktúra velenia, eh, ktorá dokáže zabezpečiť bezpečnosť normy Líbie, tak potom EÚ e stráca už niekoľko rokov energiu bez toho, aby to prinášalo účinok konkrétny. Pán Kirchhoff, Taliansko, Francúzsko takisto prispeli k takémuto mrhaniu času a energie za posledné roky. Parlament jasne povedal, že treba vytvoriť e, bezpečnostné štruktúry v Líbii, e, tak aby sme zabezpečili, že budú môcť naplňať to, čo doteraz nenaplnili. E, vy ste odozdali žoldnierom, to, je právomoci a teda bývalým prísluhovačom režimu Kadáfiho snažíme sa teraz fungovať na úrovni vnútra, teda na úrovni iných ministerstiev v Líbii a vysielať tam nejakých pracovníkov, úradníkov a snažíme sa podporiť teda tú, tú, tú, tú vojenskú stránku fungovania. Ale musíme si povedať, že nie sú tam dobre fungujúce či už vojenské zložky alebo policajné zložky v Líbii. Tam sú len revolučné gardy, revolučné jednotky a tie len prispievajú k tomu chaosu. Čiže to, ako smerujeme politiky naše, to musí byť konzistentné naprieč tými oblastiami. Nemôžeme tie anachronizmy našich organizácií prenášať na iné. Čiže vítam e, tú prácu, ktorú odviedol Carlos Coelho. E, musíme posilniť ten moment, ktorý sa týka kriminalizovania tých osob, ktoré odmietnú poskytnúť humanitárnu pomoc. Karla Škuelo spolu so mnou e, pracujú, respektíve môžu potvrdiť, že aj v Portugalsku sa chystá nová legislatíva, ktorá sa týka e, imigrácie. Je nevyhnutné poskytovať poradenstvo všetkým tým, ktorí sa snažia dostať do týchto krajín a ja sa chcem vyhnúť tomu, aby to bolo nesprávne interpretované s Carlosom. Takže zazneli tu určité otázky a teraz sa obrátim na radu na komisiu, pokiaľ sa chcú k tomu vyjadriť aj oni, alebo nie, už nechcete nič povedať. Dobre, takže späť spravodajcovi, pán Koilio. Ďakujem, pán predseda. Chcem poďakovať za širokú podporu, ktorú som obdržala zo strany všetkých politických skupín. Chcem povedať Franciske Keller, že chápem, čo hovorí, ale určitým spôsobom určite chápete, kedy zakazujete to zatlačenie e, lodí alebo migrantov naspäť. My v podstate riešime iba čas problému, ale čo sa týka národných vôd, tak tam nemáme všade tie isté e, kompetencie. Takže operácie Frontexu budú naďalej prebiehať, budú samozrejme rešpektovať ľudské, dodržiavanie ľudských práv, o tom hovorí moja správa. Ďalej, pán predseda, chcem požiadať predsedníctvo, aby vyslalo posolstvo smerom na radu, ktoré je úplne jasné. Nebuďte pokrytci. Pokiaľ členské štáty, pokiaľ rada skutočne má takú veľkú starosť o zachraňovanie životov, tak práve teraz máte šancu dokázať, že to naozaj tak myslíte. A ja si myslím, že pokiaľ rada skutočne chce zachraňovať nejaké životy, tak má príležitosť priebu tohto predsedníctva vypracovať dohodu v priebehu prvého čítania s Európskym parlamentom a schváliť túto legislatívu čo najskôr. To znamená pred, ešte do decembra tohto roku. Pokiaľ rada nie je ochotná toto urobiť, ako som pochopil z tých hrozných vyhlásení, ktorí sme si prečítali v tlači tento týždeň, tak potom máme právo povedať, že klamú, keď sa tvária, že im je to lúto, a že ich mrzí tá, tá tragédia, ktorá sa dohráva každý deň v Stredozemnom mori. Takže teraz majú šancu dokázať, že hovoria pravdu, že to myslia vážne, takže prosím, dohodnite sa s nami ešte do decembra tohto roku. Dobre, to bolo dosť jasné. Takže teraz len ohlásim lehotu na pozmenujúce návrhy 29. oktobra, potom v rámci výboru sa 14. novembra budú zvažovať tieto pozmeňujúce návrhy. Dobre, takže teraz si dáme 10 minút prestávku, pretože o 12. má byť schôdza koordinátorov. Takže ostatní koordinátori budú mať šancu tu byť na čas. Takže prosím, 10 minút prestávka a potom in kamera stretnutie koordinátorov 12.